Colleagues, um, let's make a start. Mr. Uh, Boney is here for... Dámy a páni, začníme. Pán Bony um, je už uh, tu. Máme toho naozaj dosť veľa dnes o 10.45. Tu budem mať prezentáciu predsedníctva. Ako vždy chcem byť ferový ku kolegom, ktorí prišli včas. Ospravedlňujem sa za to, že predsa len trošku neskôr začíname. Ďalším dôvodom, prečo začíname až teraz, je, že sme sa snažili zistiť, či funguje PowerPoint, žiaľ nefunguje. Takže začneme s prvým bodom. Európske centrum pre eh, monitorovanie drog a drogovej eh, eh, drogovú závislosť. E, máme medzi nami pána Wolfganga Grica, riaditeľa e, centra EMD CDDA. Veľmi radi, že vás tu dnes máme a že si môžeme vypočuť vašu prezentáciu. E, mali by ste hneď priestor prípadne 10 minút, ak je to možné. Žiaľ, nebude pritom fungovať PowerPoint a potom by nasledoval priestor pre krátku diskusiu. Takže nech sa páči, pán Götz, máte slovo. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, dámy a páni, som veľmi rád, že som opäť eh, tu medzi vami. Myslím, že 11. krát eh, prezentujem túto správu, ale ja veľmi rád prezentujem analýzu našej práce, ale predtým, než k tomu prejdem, chcel by som povedať niečo všeobecnejšie piatok sme vám e, zaslali našu všeobecnú správu o e, činnosti za rok 2014. E, tam vidíte všetko, čo sme dosiahli minulý rok. Ak máte nejaké otázky, veľmi rád vám zodpoviem na ne, či už na tomto zasadnutí alebo mimo jeho rámca. A pokiaľ ide o rozpočet, MCDDA. Viete, že za posledné dva roky nám rozpočtový e, výbor aj parlament vždy e, náš e, návrh na zmenu rozpočtu odklepol, ale v zmierovacom procese sme neúspeli, ale ja som optimista. Dúfajme, že pri našom treťom pokuse budeme úspešní. Môj e, mandát však e, e, skončí koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. Takže môžem vám aspoň slúbiť, že už sa nebudem k vám vrácať s touto otázkou. Európska správa pre drogy na rok 2015 je teda teraz toto na Češtovešov a tento celistvý balíček e, vlastne je následníkom e, týchto správ, ktoré sme začali vypracovať v roku 1996. E, svojho času tu bola heroinová epidémia a boli tu smrti spojené s HIV a IDS. Sú tu ešte stále tieto problémy, ale vznikli medzičasom iné výzvy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť aj keď heroin je ešte stále zodpovedný za eh, veľký podiel eh, problémov spojených s drogami v Európe. Eh, predsa len vývoj v tejto oblasti bol dosť pozitívny. Je ťažké získavanie nových ľudí závislých na drogách. Podiel sa tu znížilo polovicu, takisto aj injektovanie heroínu a aj teda smrť mladých ľudí v dôsledku užívania heroínu. 1,3 ehm, milióna e, ľudí v Európe, ktorí teraz e, momentálne podstupujú substitučnú e, terapiu. Ehm, závislosť od heroínu je chronický stav, takže poskytovanie služieb všetkým týmto užívateľom je dosť náročné. zneužívanie napríklad penso eh, tazinov spolu s opiatmi tiež predstavuje eh, nebezpečenstva, ako napríklad aj eh, nebezpečenstvo smrti. Viac než 6 tisíc prípadov smrti v dôsledku predávkovania sme zaznamenali minulý rok. Implementujeme samozrejme opatrenia, ktoré by tomu mali zabraňovať. V niektorých krajinách E, sa teda e, používa e, za, počas dohľadu sa používajú tieto substitučné drogy. Máme tu naozaj zacielené poskytovanie služieb, ktoré poskytuje to pre výsledky, avšak vysoká miera hepatitídy C je naďalej problémom aj keď teda e, už začínajú existovať e, lieky na jej liečenie, ale e, sú spojené s obrovskými nákladmi. Keď sa pozrieme na heroinový trh, od roku 2009 počet užívateľov sa znížil 5,6 tón heroínu, ktoré sme zachytili v roku 2013, patrí k najnižšiemu číslu za posledné roky, ale predsa len tu máme určité obavy. Poprvé, odhaduje sa, E, že teda samozrejme veľa toho závisí od situácie v Afganistane, ten je najdôležitejší pokiaľ zasobovanie zásobovanie Európy heroínom. A tiež e, tu dochádzajú, e, dochádza k inováciám v tejto v oblasti vyrábania heroínu. Ukázali to naše inšpekcie v laboratóriách, kde sa vyrába heroín v Španielsku pričom e, keďže sa teraz znižuje e, používanie e, heroínu, máme čoraz viac problémov s používaním kanabisu. Viac než 60 tisíc ľudí poprvýkrát sa začalo liečiť v roku 2013 v dôsledku problémov spojených s používaním kanabisu. Približne 1 európskych občanov denne užívajú kanabis naša e, politika pre boj proti tejto droge e, teda nadobudla medzinárodné e, dimenzie. V Európe sa diskusie spájajú s možnými nákladmi pre zdravie a teda týmto sa zaoberá, zaoberajú policajné zložky. 80 zadržaných drog v Európe predstavuje práve kanabis Veľa trestných činov je tiež spojených s užívaním e, kanabisu. Kokain, amfetamín, extazy a aj e, čoraz viac nových e, drog predstavuje naďalej problém. Kokain je najdôležitejším stimulantom, ktorý používa viac než 2,3 milióny mladých ľudí, teda ľudí mladších než 44 rokov. 1,3 milióna používali amfetamíny a 1,8 milióna extazí. Strednodobé e, e, trendy však ukazujú, že tieto e, stimulanty sa čoraz menej používajú alebo ich užívanie je stabilizované na určitej úrovni. V niektorých krajinách je injektáž metamfetamínov a syntetických kationínov problémom. Problémom pre zdravie užívateľov Eh, sú problémy spojené s čoraz väčšou eh, čistotou eh, drog, ktoré sa vo všeobecnosti užívajú. Tým pádom sa dostane väčšia dávka do tela používateľov. Je to spojené aj s novými praktikami, napríklad v Maroku MDMA, prášok a e, tabletky sú e, čoraz e, viac k dispozícii. Europol nás na to upozornili, je to spojené naozaj s problémami, umrtiami. máme takisto aj signalizované problémy spojené s ďalšími škodovými látkami, ako napríklad PMMA. Kvalita syntetických e, e, drog e, závisí od prekurzorov do veľkej miery. Preto sa poprvýkrát zameriavame aj na údaje o zadržiavaní a prerušení dodávok týchto prekurzorov. Pokiaľ ide o konkurenciu na trhu, nové psychoaktívne látky sú Ehm, čoraz populárnejšie, predstavujú reálnu alternatívu nízko kvalitným a relatívne ehm, drahým ehm, klasickým drogám. Každý týždeň v Európskej únie, únii objavíme nov, dve nové psychoaktívne látky, a momentálne ich monitorujeme viac než 480, to je viac než 4 krát e, viac než pred 4 rokmi. 101 e, z nich e, obsahuje 31 syntetických katinónov a 30 syntetických kanabinoidov. Tieto e, predstavujú tiež 61 e, z 35 tisíc e, zadržaní, prípadov zadržania psychoaktívnych látok v roku 2013. Po väčšine krajín EÚ je miera užívania týchto látok nížka, avšak keďže mnohé z nich sú vysoko toxické, aj obmedzené užívanie môže predstavovať obavy. Dámy a páni, nová európska agenda e, o bezpečnosti sa zaberá aj problémom drog. Je to e, prepojené s e, organizovanou kriminalitou a inováciami na trhu pri výrobe a predaji drog. Musíme takisto modernizovať náš systém monitoringu, aby sme mali vždy k dispozícii dostatok čerstvých informácií za posledných 20 rokov sme sa eh, hýbali eh, konštantne od ideológie k dôkazom v tejto oblasti a veľmi úspešne eh, sa nám po, po, po, podarilo presadovať európske hodnoty v drogovej politike. Ale nie v každom prípade je tomu tak. Budúca konferencia OSN na túto tému sa blíži a ja si myslím, že e, úloha Európskej únie tam bude veľmi dôležitá, aby viac európskeho prístupu sa dostalo do e, toho celosvetového pristupovania k e, problému v súvislosti s drogami. Dámy a páni, som hlboko presvedčený, že pre efektívnejšiu drogovú politiku v budúcnosti potrebujeme viac dôvery v dôkazy a viac Európy na medzinárodnom poli. Thank you very much, Mr. Goetz. Um, so our joint rapporteurs for the ongoing proposal. Ďakujem, takže pán Burny a Barrio sú spravodajcami, tak by som si dovolil dať najprv im slovo. Najprv pán Burry, ďakujem veľmi pekne, pán predseda a ďakujem pán riaditeľ za túto správu, ktorá nám poskytla hlbokú analýzu a bola dobre štruktúrovaná, obsahuje veľmi dôležité informácie a myslím si, že je veľmi dôležité mať takéto správy, pretože Potrebujeme tieto vedomosti, tieto znalosti na to, aby sme sa i dobre premysleli politické akcie. Je dôležité, aby sme všetci mali aktuálne informácie o posledných trendoch. Ako ste spomínali, je veľa nových trendov a keď sa pozeráme na minulosť, tak vidíme, že po heroinovej epidémii v polovici 90. rokov sa objavilo mnoho nových problémov súvisiacich s použitím kanabisu alebo nových e, psychoaktívnych látok. A plne súhlasím s vami, že je dôležité, aby naše kroky vychádzali z dôkazov a nie z ideológie. Je to lepšie E, pre nachádzanie správnych riešení. Ja som spravodavca pre nariadenie o nových psychoaktívnych látkach a mal som najmä záujem si vypočuť vaše zistenia o týchto látkach a o tom, ako sa predávajú, aké sú trendy v predaji, v odbyte, v dopite a po tejto správe som presvedčený ešte viac, že spoločná reakcia EÚ na tento jav je to, čo potrebujeme. Tento parlament prijal minulý rok svoje stanovisko a teraz čakáme na radu a troška ma znepokojuje, že rade to trvá tak dlho a ja dúfam, že nakoniec budeme mať E, záverečný text, ktorý privedie rýchle, priniesie rýchle postupy v boji proti tomuto javu spoločnými silami, využívajúc vašu agentúru ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi. Nemáme čas na to, aby sme mrhali časom. Nemáme čas na to, aby sme mrhali časom e, na zbytočnosti Máme tu teraz nové psychoaktívne látky, ktorých použitie stúpa. Veľmi často spôsobujú závažné ohrozenie zdravia, dokonca až smrť. Ak e, to dobre rozumiem zo správy, je to dôsledok nedostatku znalosti o týchto látkach, ako aj nedostatku možností konať máme toľko nových typov látok, ktoré sa pravidelne objavujú, Takže veľmi často nevieme, ako využívať e, presadzovanie práva policajnú činnosť e, v ich potláčaní. Po, Vedali ste, že odpoveď na tento jav už nie je len v oblasti regulačnej, ale že potrebujeme aj iné nástroje, ako je napríklad vzdelávanie, ktorého význam rastie. A ja chcem povedať, že potrebujeme oveľa lepšie pripravené policajné zložky a je rovnako dôležité mať aj európsky rámec pre opatrenia. Taktiež ste povedali, že o týchto látkach nemáme dostatočné znalosti, nevieme presne, ako sa používajú. Na mnohých miestach správa spomína, že pokiaľ ide o nové psychoaktívne látky, nemáme žiadne štúdie, ktoré by porovnávali trendy v členských štátoch, takže si myslím, že pri rokovaní o nariadení by sme mali začať aj diskusiu medzi členskými štátmi, ako by mohli prispieť k vašemu úsiliu a zvýšeniu znalosti o probléme. A nakoniec by som chcel povedať, že sme znovu, aby sme znovu povedali, že nemáme čas Potrebujeme toto nariadenie a musíme lepšie rozumieť problému. Takisto aj problémom, ktoré sa týkajú kanabisu. 20 miliónov ľudí, ktorí berú kanabis v Európe, znamená, že nastal čas na diskusiu samozrejme aj ako ho používať a užívať, ale ja si myslím, že a ja mám nový problém napríklad v rodine. Jedna z mojich e, e, sesterníc 16-ročná, je už niekoľko mesiacov závislá na e, kanabise, takže je to veľký problém v romi, rodine. A to znamená, že potrebujeme problém poznať, potrebujeme dôkazy a potrebujeme znalosti na to, aby sme správne konali. Ďakujem veľmi pekne za váš názor, ako aj osobné svedectvo k tomuto problému, ktorý ho veľmi e, približuje teraz by sme začali s pánom Halálu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Götz, za vašu prezentáciu. Myslím, že ste nespomenuli e, predaj a používanie katu. Kat je veľký problém v niektorých komunitách. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka vekového profila používateľov drog v Európe došlo e, k zmene vo vekovej štruktúre používateľov? Ďakujem. Teraz Monika, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám v prvom rade otázku k dvom veciam. V prvom rade už v súvislosti s tými prekurzormi sme mali v parlamente veľmi intenzívnu debatu o tom, či sa majú certifikovať, alebo či musia byť vysledovateľné, aby sme vedeli, akú cestu berú, kto na ko, komu predáva, aké množstva sa predávajú, koľko sa produkuje a podobne, tak aby sme vedeli produkčné miesta ako aj trasy. Toto platí ale len pre látky, ktoré prichádzajú z tretich štátov do EÚ. Ste toho názoru, že takáto kontrola, preverovanie by sa mala uplatňovať aj na rôzne látky e, v EÚ, pretože vieme, že veľká časť výroby sa uskutočňuje aj vo vnútri EÚ. Po druhé, otázka ku kanabisu. Povedali ste, že 60 tisíc ľudí e, je v liečbe. To sú tí, ktorí dlhodobo požívajú kanabis, ale je to preto, že sa kanabis nesprávne používa, užíva alebo ho neznášajú. Čo sa môže stať aj pri takejto látke? Máte nejakú predstavu o tom, kto sú týchto 60 tisíc ľudí a prečo idú do, e, na lekárske ošetrenie alebo na liečbu? Ďakujem. Monika, chcem sa spýtať, či sa chcú aj nejakí iní ďalší kolegovia vyjadriť. Takže, pán Götz, mohli by ste prosím reagovať na tieto otázky a povedať aj záverečné slovo? Áno, ďakujem. Takže odpoviem na tieto tri otázky. Pán Bony spomenul, že potrebujeme nariadenie. Myslím, všetko, čo ste povedali, po to sa môžem podpísať. Myslím, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Môžem to len podporiť je potrebné mať nový právny základ pre nové psychoaktívne látky, pretože náš právny základ z roku 2005, predtým sme mali z 97, je zastaralý. Je to proste z času, keď táto situácia bola iná ako v súčasnosti. A z môjho pohľadu, z pohľadu agentúry, máme dva hlavné záujmy to je stabilizovať a zrýchliť náš systém včasnej výstrahy a lepšie e, podporiť náš e, mechanizmus posúdenia rizika. Komisia má určite aj iné záujmy, ale toto je náš záujem agentúry, teraz kanabis. Kanabis je látka, o ktorej sa v súčasnosti veľa rozpráva. Máme legalizáciu, regula, regularizáciu, v Amerike, v Spojených štátoch, v Uruguaji, v Ekvádore a podobne. A to, čo vidíme, je, že kanabis sa stal nebezpečnejšou látkou, než bol v minulosti. Keď ja som mal 16, to bolo v tých 90, 70. rokoch, takže bolo vtedy koncom 60. rokov, bolo normálne, že sme išli spolu na joint a spoločne sme si podávali cigu ale dneska máme iné látky, ktoré majú oveľa vyššie hodnoty THC, lebo sa hnojí, vyberajú sa rastlinky a nie je to len v Európe, kde sa produkuje vo všetkých štátoch kanabis, ale vidíme ho už aj v Maroku a v iných krajinách, kde používajú hašiš spolu s tým ale okrem toho musíme aj vidieť, že ľudia hovoria o rôznej regulácii kanabisu a tí, ktorí o tom hovoria, si uvedomujú tento problém. Druhá vec pani Halal ku katu. Kat nespomínam, je to lokalizovaný problém v konkrétnych komunitách, ktoré prichádzajú najmä z Džibuty, Somálsko a podobných krajín. Je to vážny problém v niektorých krajinách. Spojené kráľovstvo prijalo minulý rok opatrenia, aj niektoré škandinávské krajiny prijali opatrenia, ale musím povedať, že mám e, kolegu, ktorý sa veľmi dobre vyzná v kate, ale ja nie som odborník na kat. Ale pokiaľ ide o syntetické látky, o ktorých hovoríme, kationy, ktoré chemicky vôbec nemajú nič spoločné s katom, ale e, e, sú takou mimikrou účinku katu, tieto kationy a určite tieto syntetické látky nepoužívajú ľudia z regiónov, kde je vysoká spotreba katu, kde je to tak povediať takmer súčasť kultúry, najmä vo východoafrických krajinách. Pokiaľ ide o vekový profil, tak najzaujímavejšia časť vekového profilu sú používateľia heroínu tam je menší nárast mladých ľudí a tí, ktorí berú heroin, starnú. Priemerný vek, median sa zvýšil o 5 rokov v tých posledných desiatich rokoch. A teraz vidíme, že sa musíme starať o týchto ľudí veľmi konkrétne. Niektoré štáty už majú predstavu o tom, že by mali napríklad starobince pre hero, herákov a myslím, že v Holandsku už niečo takéto robia. Pokiaľ ide o prekurzory, tak tie nie sú súčasťou môjho mandátu, žiaľ. Je to mandát komisie a ja sa nechcem do toho veľmi miešať. A čísla máme od komisie aj v našej práve na strane 36 anglickej verzie sú uvedené informácie komisie vo všeobecnosti môžem povedať, že áno, máme záujem o to, aby prekurzory boli kontrolované v čo najväčšej možnej miere, ale mnohé z týchto prekurzorov sa využívajú aj v priemysle a tu potom vždy vzniká tá otázka, ako sa to dá spraviť. Ale to je jedna z oblastí, do ktorej sa nechcem miešať. Myslím si, že by sa to veľmi nepáčilo, keby som to robil tých 60 tisíc e, ľudí, ktorí sú v ošetrení pre kan- e, v dôsledku ka- ka- z kanabisu, tak to sú tí, ktorí idú prvýkrát. Tí, ktorí sa vracajú, tam nie sú uvedení. To sú tí, čo prídu prvýkrát. A medzi týmito 60 tisíc je asi tretina, 30 e, osoby, ktorých poslal súdny systém na liečbu to znamená, liečba je rozhodnutie sudcu, sudcu pre mládež alebo iného sudcu, ktorý povie, buď sa dáš liečiť, alebo budú iné dôsledky. Takže nie všetci sú dobrovoľne účastní liečenia. To, čo by som ešte mohol povedať na vaše konkrétne otázky, som povedal, ako som povedal, agentúra pracuje v tejto oblasti už 20 rokov máme celkom inú situáciu, než bola na začiatku. Situácia sa stáva možno nie, náročne, e, nie problematickejšou, ale náročnejšou, zložitejšou. A veľmi ťažšie sa všetko zistuje, veľmi ťažko máme tieto informácie ale chcem sa poďakovať všetkým partnerom, členským štátom, našim e, národným fokálnym e, bodom, ako aj komisii, ktorá je našim každodenným partnerom pri spolupráci e, v technickej oblasti, nie vždy v rozpočtovej otázke, vynikajúcim partnerom. A ako som povedal, pravidelne spracujeme v skupine Horizont Rady, podporujeme komisiu a chcem sa naozaj poďakovať Európskemu parlamentu, najmä výboru LIBE za podporu, ktorú nám počas týchto rokov až doteraz prejavoval poskytoval. Možno som tu naposledy, ja neviem. Môj mandát už skončil, ale je pomerne ťažké nájsť následníka, takže ja zostanem, kým príde nový riaditeľ, čo možno bude koncom roka alebo v prvých mesiacoch budúceho roka. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A veľmi som si s radosťou vypočul vaše slova vďaky parlamentu aj komisii. Chcem sa ešte spýtať, že či sa chce vyjadriť zástupkynia komisie. Áno, ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi Götzovi, riaditeľovi agentúry za prezentáciu správy. Model EÚ v oblasti drog je v stratégii EÚ v boji proti drogám a vychádza z politiky založenej na dôkazoch a preto sme tak vďační agentúre za to, že vypracovala túto správu, ktorá je veľmi dôležitá pre všetkých tvorcov politik. Agentúra je model nie len pre starších člen, e, členov a e, členov EÚ, ale aj mimo EÚ. A sú, vaša agentúra často slúži ako model. Potom, mám otáz, potom chcem povedať k, k MPS, to podporujem, čo povedal spravodajca Súčasný právny rámec pre MPS z roku 2005 nestačí, nie je rýchly, neposkytuje EÚ nástroje na riešenie rastúceho javu MPS, ktorý, ako už Europol povedal, sa stále viac a viac vyrábajú v EÚ, pretože obchodníci, producenti pre, stiahujú výrobu do Európy, aby tu využili možnosti trhu, takže na tomto veľmi tvrdo pracujeme a žiaľ, počas lotišského predsedníctva sa nám nepodarilo dosiahnuť pokrok v rade e, v tomto e, okruhu a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť v nasledujúcom období pokrok. Teraz v medzinárodnej dimenzii vítame to, čo povedal pán Götz k tomu, že EÚ musí hovoriť jedným hlasom v, na medzinárodnom fóre a zodpovednosť e, a autorita komisára Avrakomopulosa je veľká. Spolupracuje s predsedníctvom na tom, aby vytvoril silné zjednotené stanovisko EU v UNCAS 2016. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš e, príhovor a na záver sa chcem vám poďakovať, pán riaditeľ, za vašu návštevu. Dúfam, že to nie je posledný krát, čo vás vidíme. Ďakujem vám v mene našich spoločných spravodajcov a tieňových a dúfam, že aj vy cítite, že vaša e, oblasť je stále predmetom záujmu našej činnosti. Takže ďakujeme vám za vašu prácu a dúfam, že vás znovu uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Uh, Kolegovia, teraz by sme prešli k správe Komisie pre uh, uh, parlament a radu o fungovaní šengenského priestoru. Minulú nedelu e, sme tu mali jedno výročie, ktoré som chcel spomenúť. E, Šengenská dohoda bola podpísaná 14. júna 1985. Myslím, že e, by sme mali oceniť kroky ľudí, ktorí sa rozhodli takéto niečo urobiť. Fungovanie šengenského priestoru je veľmi dôležitou otázkou pre nás, preto sme sa rozhodli eh, pozvať k nám komisiu, aby nám prezentovala svoju najnovšiu eh, správu o eh, fungovaní šengenského priestoru. Po prezentácii komisie budeme mať krátku výmenu názorov. Pán de Koister je tu, myslím, medzi nami za komisiu. Nech sa páči, máte slovo pre krátku prezentáciu. Ďakujem, eh, pán predseda. Eh, zdravím vás, dámy a páni. Ako viete, každých 6 mesiacov komisia zverejňuje dvojročnú eh, správu o fungovaní šengenského priestoru. Toto je už teda 7. dvojročná správa, ktorú sme 29. mája prijali. Stručne povedané tieto správy takou kontrolou fungovania zdravotného stavu e, šengenského priestoru. Týkajú sa všetkých aspektov fungovania šengenského priestoru. Táto siedma správa e, sa zaoberá obdobím 2000, e, teda 1. novembra 2013 až teda aprílom 2015. Toto obdobie poznačili v prvom rade tragické udalosti v Stredozemí, ale aj tlaky na e, maďarsko-srbských hraniciach a aj nový trend e, teroristických e, bojovníkov. Chcel by som sa teraz sústrediť na tieto aspekty, aj teda keď správa bude obsahovať veľa informácií týkajúcich sa iných aspektov fungovania Schengenu. Pokiaľ ide o neregulárnu migráciu, musím povedať, že približne tri základné cesty tu máme, eh, pokiaľ ide o túto migráciu v Európe. Eh, počas eh, teda tohto obdobia západobalkánska cesta mala najväčší počet, počet zadržaných, viac než 62 tisíc, ale tento problém sa vyriešila vďaka eh, spoločnému eh, úsiliu, sa eh, mohla táto situácia zmeniť z 15 tisíc vo februári na 5 tisíc. V marci sa znížil počet zadržaných, v apríli to bolo ešte menej. Takže pokiaľ ide o Kosovčanov, ktorí boli vtekovaní na srbsko-maďarskej hranici, tých bolo 12 tisíc vo februári a menej než 300 v apríli. Na strane 3 správy nájdete prehľad opatrení, ktoré e, sme prijali, aby sa riešil tento problém. E, komisia spolupracovala s maďarskými orgánmi, zintenzívnila takisto svoj dialog so Srbskom a Kosovom, čo viedlo k lepšej kooperácii medzi orgánmi týchto krajín. A teda Prehľad týchto opatrení e, potom nájdete aj samozrejme v správe samotnej. A potom tu máme situáciu e, v e, centrálnom stredozemí, ktorá predstavuje tie najvýznamnejšie výzvy. No, počas obdobia monitorovacieho sme tam mali 42 tisíc zadržaní a záchrana životov je absolútnou prioritou pre všetky inštitúcie radu, parlament, komisiu. Takisto by sme, e, sme mali jasne povedať, že tento prvok e, je súčasťou šengenskej správy, ale tieto výzvy nemôžeme riešiť iba nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci šengenskej spolupráce. E, príčiny, ktoré za tým stojí, ako viete, sú mimo šengenského rámca, takže šengenské aky nemôže viesť ku tým eh, najvhodnejším eh, krokom na eh, odstranenie tohto problému. Samozrejme, môžeme poskytnúť určité riešenia v rámci teda šengenského aky, napríklad kooperácia cez Frontex, kooperácia medzi členskými štátmi, spoločné operácie, Triton, Poseidon. Už ste dostali plné informácie o týchto spoločných operáciách. Takže potrebujeme určité kroky, používanie šengenských nástrojov, tiež potrebujeme e, nejaké e, kroky a opatrenia, ktoré sú spomenuté v Európskej agende e, pre túto oblasť, ktorú prijala komisia prednedávnom. Takže Stredné stredomorie predstavuje významné výzvy ale nemali by sme zabúdať, že sú potom aj iné migračné cesty. A treba zabezpečiť, aby aj iné časti vonkajších hraníc e, e, požívali dostatočný dohľad. Pretože e, pašovateľia ľudí sú veľmi rýchli a veľmi rýchlo sa adaptujú na zmeny napríklad e, e, východo, stredo, e, východná stredomorská cesta bola v marci čo najviac, najviac využívaná. Ale pokiaľ ide o stredné, stredomorie, tam sa najviac sústredujeme na zachraňovanie životov pretože v podstate e, väčšina e, operácií dohľadu sa skončí ako operácie e, záchrany a vyhľadávania. Je to, máme tu inú situáciu v iných častiach Stredomoria. Ďalší prvok, ktorý by som mal spomenúť, sa týka fungovania nového šengenského hodnotiaceho mechanizmu, ktorý začal fungovať plne v novembri minulého roku. Prvé hodnotenia sa už uskutočnili v Rakúsku a Belgicku a musím povedať, že kooperácia medzi komisiou a expertami z členských štátov mm, je vynikajúca. A prvá správa hodnotenia Rakúska e, sa dostal Šengenskému výboru minulý e, piatok, aby sa e, k tomuto návrhu správy vyjadril v rozhodnutiu rady, ako viete, sa spo, spomína, pokiaľ ide o nový dohľadný mechanizmus, že tieto správy, hodnotiace správy budú postupované Európskemu parlamentu. A potom tu máme otázku zahraničných eh, teroristických bojovníkov. Na túto tému už eh, v Európskom parlamente prebehli diskusie. Ako viete, šengenské aký umožňuje opatrenia, efektívne e, opatrenia a ich príjmanie v tejto oblasti netreba za týmto účelom meniť napríklad Schengenský hraničný kódex. E, jeden z prvkov, ktorý treba zdôrazniť, je, že komisia prijala odporúčania, ktoré majú pomôcť členským štátom, aby e, mali cílenejšie kontroly osôb, ľudí, ktorí požívajú voľný pohyb občanov Eh, akožto občania EÚ. Komisia eh, teda eh, poskytla interpretáciu, ktorá by takéto niečo umožňovala, pretože samotný šengenský hraničný kódex takéto niečo neumožňuje. Vychádza sa teda, že z, ana, vychádza sa z analýzy rizík pre vnútornú bezpečnosť alebo že to môže ohroziť vonkajšie eh, hranice a z toho eh, vyplýva, že sa môžu vykonávať systematické eh, kontroly aj osôb, ktoré požívajú privilegium voľného pohybu občanov EÚ. A my sme začali už overovať implementáciu týchto odporúčaní Komisie v členských štátoch a skutočne už sa kontrolujú aj cestovné dokumenty e, takýchto e, ľudí a takisto aj kontroly osôb e, ľudí, ktorí požívajú možnosť teda voľného pohybu v Európe. A potom je tu ešte veľmi veľa iných tém, ktoré pokrývame. Eurosur, vízová politika a vývoj v týchto oblastiach napríklad. A chcel by som vašu pozornosť upriamiť na iný aspekt, ktorý, ako ste už spomenuli vo vašom úvode, predstavuje práve výročie e, podpísania šengenskej dohody. E, tu by som chcel zdôrazniť, že komisia plne podporuje e, Bulharsko a Rumunsko v ich snahe vstúpiť do šengenského priestoru. Ďalším prvkom v tomto kontexte je, že Chorvátsko pred pár mesiacmi oficiálne vyhlásilo, že je pripravené e, pre šengenské hodnotenie a teda e, myslí si, že by e, bolo úspešné pri takejto skúške. A teda už prispôsobujeme viac ročný evaluačný program, aby sme tam začlenili aj návštevy v Chorvátsku začiatkom roka 2016 za týmto účelom. Ako viete, pán predseda, táto správa je len e, takou momentkou, odvtedy sa už e, veci začali meniť, napríklad vo vízovej oblasti, vynegociovali sa nové e, vízové výnimky, už sa aj provizorne uplatňujú. Na určité z týchto tém budete 15. júla mať vypočutie a budete tam o nich diskutovať. samozrejme, najdôležitejšou zmenou po tom, čo sa uzavrela, e, teda uzavrela obdobie, ku ktorému sme pracovali správu, je e, teda e, Európska migračná agenda, ktorá sa vypracovala až potom. Táto správa, na rozdiel od predchádzajúcich, sa e, zaoberá e, otázkami, e, ktoré treba riadiť na politickej úrovni. Treba teda reagovať na vznikajúcu situáciu v Sredomori. Táto diskusia už začala prebiehať u vás aj na rade, takže my sme už neformulovali nejaké ďalšie otázky, ktoré sa špecificky majú v kontexte tejto správy diskutovať. Ďakujem za pozornosť, pán predseda, samozrejme som eh, k dispozícii eh, pre eh, všetky prípadné otázky, ktoré môžete mať. Ďakujem pekne, pán Dekolister. Možno ste si všimli, že už počas vašej prezentácie sa veľa kolegov hlásilo o slovo. A samozrejme máme tu toto výročie podpísania šengenskej dohody, ale máme tu aj správy Gabriel, e, e, e, otázky týkajúce sa situácie v Stredomorí, takže je veľmi veľa tém, o ktorých môžeme diskutovať v prepojení s touto oblasťou. a e, máme žiaľ Bohu veľmi málo času k dispozícii, takže to neumožní detailnú e, diskusiu. Mám teraz veľmi dlhý zoznam rečníkov, čo je jasné, e, lebo vaša prezentácia bola veľmi zaujímavá. Nech sa páči. Slovo ďakujem. Vážení kolegovia, chcel by som poďakovať komisii za prezentovanie tejto správy je mi ľúto, že sme eh, ju nemohli bližšie preskúmať a skutočne politické diskusie o tejto téme. Eh, Šenenská oblasť a Šenenské aký je pod značným tlakom, ako už pán de Koester povedal. Je eh, to dôležité, pokiaľ ide európske občanstvo, ale predsa len rastúce populistické strany, E, žiadajú, aby sme sa e, bližšie zaoberali e, touto dvoročnou správou komisie. Dúfajme, že pokiaľ ide o budúcu správu, budeme mať viac času k dispozícii na diskusiu. Toto je veľmi dôležitá téma pre náš výbor. Správa je dobrá, kvalitná, ale mala by obsahovať detailnejšie údaje. Chcel by som spomenúť tri aspekty Poprvé, komisia jasne neukazuje, ako, e, aká, e, ako zvyšená kooperácia so Srbskom viedla k e, zníženiu nelegálnej migrácie kosovčanov medzi Srbskom a Maďarskom. Táto správa pokrýva obdobie od 1. novembra 2013, avšak analýza, ktorú poskytuje o operácii Triton, ktorá sa začala presne 1. novembra je e, veľmi slabá. Namiesto toho e, sú tam všelijaké politické úvahy. E, v budúcnosti by som uprednostil, keby komisia bola objektívnejšia vo svojich analýzach. A tiež ide o to, aby sa strojnásobil rozpočet pre tieto operácie. Prijeli sme stanovisko, ktoré Eh, chce znižovať náklady na tritón, eh, takže bolo by dobre, keby nám komisia eh, zaviela stanovisko k tomu, objasnila to. No a tento mesiac môžeme očakávať prvú správu o sekundárnom pohybe. Sú už nejaké predstavy, aký prístup dostaneme k tejto správe a potom napokon, pán predseda, chcel by som sa vyjadriť k Eh, ku kroku eh, komisii veľmi odvážnemu eh, k novým postupom v oblasti justície a vnútra. Nemecko, Španielsko, Taliansko zaznamenali postup spojený s neuplatňovaním pravidel v tejto oblasti. Takisto podporujem to, čo ste povedali ohľadom Rumunska a Bulharska. Tieto krajiny už naozaj splňajú všetky požiadavky a mali by pristúpiť do šengenskej oblasti. Treba naozaj zatlačiť na radu, aby sa pohľa ďalej v tejto téme. A napokon chcel by som zdôrazniť e, poznámky e, pokiaľ ide o e, šengenský hodnotiací mechanizmus, začína len teraz fungovať, ale preto je dôležité, aby komisia ho začala dobre využívať je dobré, aby sme e, dali väčšiu dôveryhodnosť tomuto novému mechanizmu. Ako už e, e, určitú chvíľu hovorím, je dôležité, aby sme podporovali vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a je dôležité, aby sme mali silné hranice a zabezpečujú, že členské štáty budú dodržiavať šengenské aky. Toto všetko dosiahneme iba, ak tu bude mať efektívny hodnotiaci mechanizmus, ktorý je teraz už v rukách komisie. Pýtam sa, má komisia možnosti, aby e, vlastne prevzala na seba tieto nové a väčšie zodpovednosti a musím vám povedať, e, že by som rád e, sa venoval ďalej tejto téme, možno písomnými otázkami. Dúfam, že tie najdôležitejšie som práve spomenul. Ďakujem pekne. Samozrejme, dá sa povedať oveľa, oveľa viac. A vy ste takisto aj zdôraznili to, čo som povedal v úvode, že prakticky je e, naivné nejakým spôsobom vyriešiť e, okamžite e, vyriešiť všetky problémy, ktoré súvisia so Schengenom a spomenúť to vlastne vo vystúpení, ktoré trvá jednu či dve, dve minúty. Takže um, bolo to na programe ako, ako vlastne v rámci určitého výročia. Chcel by som teda pripomenúť eh, kolegom, že my naďalej budeme pristupovať k Schengenu alebo riešiť Schengen v rámci našej práce. Vyžaduje si to holistický prístup, eh, ale to, čo vy ste predstavovali, to je osobitná téma Schengenu, takže to poznáme, zaznamenávam. Teraz máme určité problémy kolegovia, pretože už je 10.45, keď eh, by sme mali mať už závery lotišského predsedníctva. Takže ja by som teraz najradšej ponechal túto tému ako tému súvisiacu s výročím a už e, budeme mať rečníkov len týchto. Nelly, Judith Sargentini, uh, Mrs. Mayer and Mr. Ahala Ahu. I could just um, limit... A obmedzím už dodám e, rečníkov len na týchto rečníkov, ktorých som menoval a sľubujem, že budeme v Schengene čoskoro diskutovať e, dôkladnejšie, takže teraz nasleduje pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda. Vďaka aj za správu Európskej komisie. Vážení kolegovia, 8, 8 rokov potom, čo Bulharsko vstúpalo, vstúpilo do EÚ, e, naďalej je Bulharsko predmetom dvojakého metra, pretože sú stále politici v niektorých členských štátoch, ktorí zle sa vyjadrujú smerom k Bulharsku, čisto z politických dôvodov a najflagrantnejším príkladom je toho, je, že Bulharsko ešte stále je mimo e, Schengenu aj viaceré kontroly Schengenu pre, e, komisie už pod potvrdili, že Bulharsko splňa kritéria aj e, e, Európskemu parlamentu veľmi ďakujem za dlhodobú podporu a tento vyjadril e, už dávno, že Bulharsko by malo vstúpiť do Schengenu a bolo to spomenuté aj v 7. správe, ktorá bola prezentovaná len nedávno. Bulharsko opakovane preukazuje, že je aktívnym príspevateľom o európskej bezpečnosti, euro, bulharskí hraniční pracovníci chránia hranicu Európskej únie s Tureckom a aj keď naša hranica je um, trošku um, menšia, než je tá hranica v Stredomorí, ale odkedy máme nového e, premiéra, e, tak máme aj menej zahraničných bojovníkov, ktorí prekročili našu hranicu. Napriek tomu Bulharsko nie je členom Schengenu a to je naozaj e, vyjadrením nerešpektovania bulharského národa a bol by som rád, keby už e, bolo Bulharsko uznané za plnohodnotného člena EÚ a to sa umožní len vtedy, keď bude Bulharsko aj členom šengenského priestoru.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 respektíve e, oslava výročia e, Schengenu môže nastať skutočne len vtedy, ak by všetko bolo úplne v poriadku. Ale vlastne my tu, ako by sme stále budovali Európu, akú, akú si pevnosť a e, Žiaľ, aj tomu tak je. Väčšina rozpráv, ktoré prebiehali v našich krajinách na túto tému, tieto sú nezdravé, pretože nie niektorí, niektorí vlastne možno ani celkom presne nevedia, niektorí politici o čom e, hovoria alebo k čomu sa vlastne vyjadrujú. E, no, alebo kvôli čomu sa spochybňuje šengenský priestor pričom tomu dosť dobre nerozumejú. Myslím si, že máme aj určitý problém, pokiaľ ide o čísla, údaje a akým spôsobom sa s tými údajmi a číslami pracuje a manipuluje. Uvediem napríklad e, príklad Frontexu, ktorý nedávno uviedol, že tlak na vonkajšie hranice e, v Grécku sa zvýšil o 500 to je síce na jednej strane pravda, ale je tu tiež aj otázka pohľadu, pretože dnešný migračný tlak je E, prakticky rovnaký na Grécko a Taliansko a ak sú tie čísla správne, tak je to asi 50 tisíc e, na každú krajinu, ale situácia v Grécku nie je rovnaká ako v Taliansku. Grécko nedostalo ani jeden cent od Európskej únie e, na migrantov a už asi rok všetko je zablokované a to je z dôvodov, ktoré tu nebudem rozoberať, všetci viete, o čo ide, takže myslím, že to je naozaj škandalózne a tieto čísla sa, e, sú veľmi nepresné alebo kolísavé a myslím si, že mali by sme nepodporovať takéto vyjadrenia, keď nechceme šíriť xenofóbiu. Ja som francúzska a k tomu, čo sa udialo teraz vo Francúzsku, respektíve na hranici medzi Francúzskom a Talianskom. Francúzsko minulý štvrtok zablokovalo hranicu. A k čomu došlo? E, zaviedli sa kontroly, z e, vlaku sú vysadzovaní pasažieri, ktorí nemajú pri sebe všetky doklady alebo e, nemajú dokumenty. Samozrejme, že sú to zvyčajne obyvateľia čiernej pleti a to je naozaj škandalozne, čo sa deje vo Francúzsku a to je naozaj nepriateľné. E, Ďakujem pekne, Barbara. A ďakujem pekne, teraz pôjde Barbara Spinelli a viem, že toto je šengenská téma, takže ja by som vás chcel poprosiť, keby ste naozaj sa vyjadrovali len stručne, e, pretože teraz nerozoberáme jednoducho tematiku Schengenu. Ehm, ďakujem pekne, pán predseda. Už k tomu, pokiaľ je to, čo sa deje vo Ventimilie a v NIS, pretože tak ako predrečnička moja povedala, e, to, popísala to vlastne veľmi dobre. A vidíme, vieme presne, do akej miery sa týmto spôsobom porušuje e, šengenská dohoda. Ale mám otázku, jednak e, z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré sa poskytujú e, Grécku, o ktorých takisto hovorila Mari, e, pretože naozaj je škandalozne aj vzhľadom k tomu, čo zažíva v súčasnosti Grécko, že nedostáva prostriedky a potom ďalšia otázka zástupkynia komisie povedala, že je tu spoločná interpretácia toho, čo predstavujú foreign fighters, zahraniční bojovníci. A my držali sme k tomuto aj oznámenie komisie. Avšak e, nie je to celkom dobre známe vysvetlenie, e, či, defini- či no, známa definícia Európskomu parlamentu, myslím si. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja som naozaj tiež sa chcela spýtať Európskej komisie, či nám mohli trošku vysvetliť e, alebo sa vyjadriť tomu, čo sme videli vo Ventimili. Ja viem, že to je mimo e, tejto správy, ja to chápem, ale no, stalo sa to tento víkend. A chcela by som tiež požiadať predsedu tohto výboru, teba, Claude, či by sme nemohli zaslať do Francúzska aj komisii list, a oficiálne by sme sa pýtali, že na báze akých e, predpisov došlo k tejto aktivite na francúzsko-talianskej hranici. A moja posledná otázka. E, vy ste e, nám oznámili, že, že aj Chorvátsko by malo sa pripojiť k Schengenu. To je síce fajn, ale Ehm, pokiaľ ide o tých utečencov, ktorí prechádzajú cez Západný Balkán, Macedónsko do šengenského priestoru. Teraz e, vidíme, že ľudia končia v Maďarsku, odtiaľ sa snažia ísť ďalej do Európy. A ja si viem predstaviť, e, že dojde aj určitým posunom v týchto týchto trasách, kedy napokon možno aj Chorvátsko by mohlo byť aj východiskovým bodom, závisí od toho, ako sa na to človek díva, z ktorého pohľadu, aká je teda e, analýza e, z tokov e, utečencov, e, že budú prechádzať cez Chorvátsko po tom, čo sa vstúpia, e, aby sa dostali do Schengenu. E, predseda. Áno, ja, si, ja som už požiadala, aby to bolo zaznamenané. Teraz nasleduje pani Majer. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Keď si čítam túto správu a počúvam komisiu, tak mám jeden záver a to je, že Schengen nefunguje. Máme deravú hranicu s tisíckami nelegálnych pristahovalcov, migrantov a vidíme, že sa e, dostanú do Schengenu, potom sa môžu voľne pohybovať v Schengene, sú problémy aj s pristahovalcami do UK. Vidíme, že členské štáty zavádzajú kontroly. Napríklad Nemecko zaviedlo kontroly pri G7, keď tam konalo toto stretnutie a vidíme, že e, je to veľmi úspešné opatrenie. Našli ľudí, ktorí pašovali drogy, tisícky ľudí bez povolenia na pobyt. Takže ako vyzerá táto otázka zavedenia hraničných kontrol? A prečo vlastne komisia trvá na presadzovaní Schengenu, keď nefunguje a vlastne vyvoláva viacej problémov? Ďakujem. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohí sa už dotkli tejto e, otázky, ale aj ako podľa e, správ médií Francúzsko a Rakúsko e, prevádzajú niečo ako hraničné kontroly aj na talianskej hranici. V podstate, ak to takto robia a tak e, ja, je to dosť pochopiteľné, alebo úplne pochopiteľné, ale chcel by som vidieť, že aký je právny základ a presná povaha týchto kontrol. A tiež e, potom, keď sa pripravila tá, tá, táto správa, vlastne e, či, či členské štáty požiadali o zrušenie mechanizmu zrušenia či porušenia. Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásila na slovo tejto diskusie, keď som pôvodne nechcela, e, pretože pokiaľ ide o všeobecnú otázku Schengenu, tak je to naozaj veľmi konkrétna otázka tejto konkrétnej hranice. Je tam neuspokojová situácia, ľudia sú z hranice vracaní späť a pokiaľ ide o to, čo, o čom sa hovorí v médiách, tak to veľmi nepomáha, pretože to všetko eh, o tom sa píše len v takých eh, nejasných farbách a eh, skratkovite a tienisto a vlastne ani neviem presne, že či každý vie, o čom hovorí, pokiaľ sa vyjadruje k Schengenu v mnohých otázkach máme podobné názory. Myslím si, že by bolo napokon užitočné, keby komisia vyzvala francúzske orgány eh, k dialogu, aby sa vysvetlilo, že či dochádza k porušovaniu pravidiel v tejto oblasti. A mm, ďalej tiež treba preskúmať, že či tí, ktorí hovoria o týchto situáciách, eh, tiež eh, aj berú do úvahy dohody medzi Francúzskom a Talianskom, kde je ustanovené, že niekedy je možné vrátiť osobu do krajiny, z ktorej pochádza. Toto treba naozaj vysvetliť a ja by som chcela, že či naozaj dochádza k porušovaniu pravidiel. Ja si myslím, že nedochádza, ale určite táto situácia nie je uspokojová pre tých, ktorých sa to týka, jednak pre tie krajiny, jednak pre dané osoby. Predseda, ďakujem pekne a teraz um, Máte veľmi málo času, maximálne 4 minúty, aby ste mohli zodpovedať tieto otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. E, tieto otázky, ktoré boli nastolené, budú zodpovedané komisiou na príslušnom vhodnom fóre, ktoré sa napríklad bude týkať, otázka, ktorá sa týka rozpočtu, E, pokiaľ ide o akciu Poseidon, tieto presnejšie informácie budú poskytnuté v kontexte e, rozpočtového návrhu, ktorý je na stole. Ešte niekoľko stručných pripomienok. Správa o d, po, otázku, ktorú mal uh, pán Coelho E, toto bude otázka, ktorá vlastne, ktorú na toto poskytne odpoveď e, Frontex. A ďalej komisia e, zamýšľa vykonávať nové zodpovednosti v rámci programu Šeral a nebudem hovoriť o detailoch, ale dochádza k, doš, alebo došlo k posilneniu pracovníkov na strane komisii, e, takže bude, to, bude možné zvládnuť úlohy, aj máme už prvé skúsenosti, ktoré sú pozitívne a potom ste spomínali tie nedávne udalosti a tu by som uviedol niekoľko slov, ak mi dovolíte, pán predseda. Poču, vypočuli sme si všetci stanoviská, tlačí, médiách, e, hovorilo sa o uzatvorení hraníc zo strany Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Francúzska. Pokiaľ vieme, že nič také, alebo žiadnemu takému uzatváraniu hraníc nedochádza, ani neboli opäť zavedené hraničné kontroly na týchto vnútorných e, hraniciach, o ktorých e, sa vyjadrovali poslanci výboru LIBE Čiže v podstate nikto nevlastnil tú um, tzv. safeguard klauzulu a nikto neotvoril opäť um, túto hran- tieto hraničné kontroly a pokiaľ ide o hraničné kontroly, e, tie nie sú povolené, ale policajné kontroly tie sú povolené na celom území, vrátanie E, tých území, ktoré sú blízko vnútorných hraníc. A pravdepodobne, e, keď sa vykonávali policajné kontroly v blízkosti, respektíve e, te, rozoznať, že či išlo o hraničné alebo policajné kontroly v blízkosti hraníc, je pred, môže byť predmetom diplomovej práce. Ale to, čo je uvedené v článku 21, tam sú 21 sú ustanovené presné podmienky a za akých sa vykonávajú tieto kontroly. Možno by sme mohli mať e, e, detálnejšiu diskusiu, potom by e, to bolo možno lepšie. V každom prípade náš komisár včera v rámci prípravy z Rady EHA sa stretol aj s ďalšími členskými štátmi, aby vlastne najprv zistil určité údaje z hľadiska toho, čo mu došlo, aké typy kontrol a podobne a potom komisia zadefinuje svoju pozíciu. Ale také uzavretie hraníc, aké sa spomína v médiách či v tlači, takému niečomu nedošlo. Komisia si myslí, že Schengen nie je súčasťou problému, ale súčasťou riešenia, lebo Schengen vytvoril celý rad foriem spolupráce, spoločných noriem, ktoré musia zavádzať všetky dotknuté členské štáty a to má zvýšiť bezpečnosť. A ak dovolíte, tak mám takú rečníckú otázku ako odpoveď na niektoré pochybnosti o efektívnosti Schengenu. Naozaj si myslíte, že EÚ by nemala, nebola vystavená migračnému tlaku, keby sme mali kontroly na vnútorných hraniciach? Ako sa povedalo, je to téma, ktorá si vyžaduje hlbokú diskusiu a ďakujem vám za vašu disciplínu a dodržanie času a e, môžem vás ubezpečiť, že šengenské otázky budú vždy predmetom nášho záujmu. Kolegovia, prišli by sme k bodu 13 nášho programu, to je rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na ich náboženstvo, vieru, e, postihnutie vek alebo sexuálnu orientáciu. Spravodajkyňov je pani Lunaček a pani Solvita Wever, predsednička pracovnej skupiny o sociálnych otázkach, nás bude informovať o stave rokovaní v Rade k návrhu smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na e, náboženstvo, vieru, e, postihnutie vek alebo sexuálnu orientáciu. Je to tzv. horizontálna smernica. Chcem sa spýtať, či ste už pripravení a by som potom skrátil svoj príhovor a tak získame viac času pre vás. Dobré ráno všetkým. E, ďakujem pán predseda za slovo. Pozdravím pani Lunaček, vážené poslankyňa a poslancov, ktorí majú záujem o tento o toto dosie. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť dnes a predsedníctvo to považuje za veľkú čest, že sa môžeme s vami podeliť o názory na túto smernicu. Návrh komisie, ako vieme, sa preberá v rade už dlho. Na začiatok by som chcela povedať, niečo o orientačnej debate e, v Rade EPSCO z decembra pretože táto téma bola zaseknutá dlho v rade. Talianské predsedníctvo si myslelo, že je potrebné preskúmať všetky možné riešenia vrátane posilnenej spolupráce. Počas ministerskej debaty sa jasne ukázalo, že rada stále podporuje pokračovanie práce na tomto návrhu pretože rovnaké zaobchádzanie je jedným z cieľov Európskej únie zakotvených v zmluve. Potom ale chýbala podpora pre posilnenú spoluprácu. Chcela by som však povedať, že debata mala stimulujúci účinok na nasledujúce diskusie. Lotyšské predsedníctvo sa snažilo využiť tento moment, ale Iste chápete, že zložitosť témy si vyžaduje ďalšie diskusie a vysvetlenia, aby sme dosiahli požadovanú jednomyselnosť. Predsedníctva môžu len si vypočuť a ísť v duchu názorov všetkých členských štátov, vrátane tých, čo sú v menšine. Počas našich šiestich mesiacov pri kormidle sme spravili, čo sme mohli, aby sme dosiahli pokrok v tejto téme. Chcem vás informovať o práci, ktorú realizovala pracovná skupina vo februári a v máji. Lotyšské predsedníctvo prišlo s novými návrhmi, ktoré sa zameriavali na základné otázky rozsahu pôsobnosti. Ako viete, rozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi je vždy veľmi citlivá téma a je dôležité, aby sme našli čo najjasnejšie formulácie, keď ide o také veci, ako je sociálna ochrana a podobne. Taktiež sme pracovali na koncepte, na pojme diskriminácie, najmä sme riešili otázku e, veku a taktiež problém rovnováhy medzi ochranou pred diskrimináciou, ktorú, ktorú vytvorí táto smernica a na druhej strane e, medzi opatreniami, ktoré sú zakotvené vo vnútroštátnom práve. Okrem toho, lotické predsedníctvo rozdalo všetkým delegáciám dotazník, aby si zistilo, aké sú stanoviská jednotlivých členských štátov v otázke rozsahu pôsobnosti, aby uviedli, čo považujú ešte za najdôležitejšie otvorené problémy a aby sa vyjadrili ku kalendáru pre implementáciu ustanovení o postihnutí, o zdravotnom znevýhodnení. Urobili sme to preto, aby sme mohli ďalej zlepšiť text smernice a e, pohli sa smerom k jednomyselnosti. Predsedníctvo zlučilo odpovede do jedného dokumentu a ja dúfam, že to bude dobrý materiál pre budúcu prácu na tejto problematike. Po diskusii v pracovnej skupine lotišské predsedníctvo predložilo Rade EPSCO správu o dosiahnutí pokroku. To bude zajtra 18. júna v Luxembursku. A na záver dovolte, aby som zopakovala tie problémy, pre ktorými sme stáli E, naše predsedníctvo a všetky predchádzajúce predsedníctva. Ak máte takúto problematiku, kde je potrebná jednomyselnosť, nemôžete prijať navrhnutú legislatívu, pokiaľ nebudú všetky štáty s ňou, členské štáty s ňou súhlasiť. Každé predsedníctvo pracovalo na tomto návrhu e, od roku 2008 a ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť nakoniec dohodu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Toto je tzv. horizontálna smernica. Mnohí z nás už na nej pracovali. Je to práca, ktorá e, prebieha už od roku 2008, takže najprv dám slovo spravodajkyni Ulrike Lunaček. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A na začiatok tak chcem tiež poďakovať lotišskému predsedníctvu za to, že sa snažilo pohnúť s týmto spisom, že realizovalo konzultáciu s členskými štátmi a že pripravilo správu o dosiahnutom pokroku a ja dúfam, že to naozaj pomôže dostať sa ďalej. Pokiaľ tomu ja rozumiem, nechcem tu hovoriť o všetkých tých detailoch, o ktorých, ktoré tu riešime už 8 rokov, ale pokiaľ viem, tak najväčšie problémy, obavy medzi členskými štátmi vyvoláva otázka subsidiarity, a sociálnej ochrany a vzdelávania. Niektoré členské štáty majú aj troška problém s právnou istotou, ale ja dúfam, že to nie je ten hlavný problém. Keď hovoríme o subsidiarite a tých obavách v tejto otázke, tak keď sa stretávam s predstaviteľmi členských štátov alebo inými osobami, vždy je veľmi dobré im to porovnať s, so smernicou o rovnosti v zamestnaní a o, rovnosť, o rasovej rovnosti. Ja som nebola v parlamente, keď sa vyjednávali tieto dva právne predpisy, ale vtedy členské štáty nemali problémy so subsidiaritou a táto smernica je veľmi podobná, len sa týka inej skupiny ľudí. Takže keď hovoríme o rovnosti ako také, a volá sa to smernica o rovnosti, tak ja dúfam, že tieto obavy sa nebudú ďalej zvyšovať a opakovať. Mám tu jeden príklad, ktorý si týka vzdelávania. Ako vieme, vzdelávanie je niečo, čo členské štáty majú ako svoju kompetenciu. A niekedy sa tu hovorí, že Európska únia chce nanútiť, povedzme, to, ako majú vyzerať naše učebnice. A ja chcem uviesť jeden príklad, lebo máme príklady toho, čo znamená neimplementácia tejto smernice. Napríklad zoberme si chlapca, ktorý išiel na narodeninovú oslavu priateľky a ktorý sa rád hrá s dievčatami a je rád v dievčenskej spoločnosti a mnohí ho považujú za homosexuála a ženštilého, ale on je ešte príliš mladý na to, aby vedel, o čo ide, ale má to dopad na jeho zdravie, lebo ho za to šeklnujú a ja neviem, rodina na neho nemá času a tento chlapec je vystavený mnohým problémom, lebo ani v škole sa nemôže veľmi veľa hovoriť o tom, a čo môže znamenať sexuálna orientácia ešte v tom veku, keď vôbec nevieme, ako má sexuálnu orientáciu. Takže samozrejme, treba mať aj informácie napríklad o tom, čo je sexuálna orientácia, čo to znamená, aby sa vyhlo šikanie chlapcov a dievčat, ktorí sa možno správajú trocha inak ako ostatní spolužiaci. Potom si zoberme napríklad prístup k verejným miestach. To je príklad z mojej vlasti z januára Mali sme lesbický pár, ktorý išiel do jednej z krásnych viedenských kaviarní, veľmi tradičnej kaviarni a keď sa stretli, si dali bosk. A majiteľ sa rozhodol, že sa mu to nepáči a vyhodili ich. A tieto dve dámy sa nestiahli, ale zorganizovali pomocou Facebooku protest pred touto kaviarňou ale keby sa toto stalo, povedzme, keby sme mali čierny heterosexuálny pár, ktorý sa poboskal a vstúpil do kaviarne, aby ich vyhodili za to, že sú čierni, tí by mohli ísť na súd a mohli by povedať, že je to diskriminácia, ale lesbické páry to nemôžu urobiť, teda aspoň mojej vlasti nie. Takže to sú tie príklady, kde si myslím, že aj členské štáty by si mali uvedomiť, že my tu hovoríme o nediskriminácii a mali by k tomu e, takto pristúpať, pretože to nie je otázka subsidiarity, ale rovnosti. Potom sa vždy e, nastolí otázka nákladov. Mali sme príklad Írska, ktoré urobilo štúdiu po 12 e, rokov po zákone o rovnakom postavení a povedali, náklady nehrajú žiadnu úlohu, ale áno, zabezpečenie vstupu postihnutým osobám niečo stojí, ale tie náklady E, sú zďaleka vyvážené tým, ako sa zlepší život postihnutých ľudí, ako sa im zvýši prístupnosť e, miest a podobne. A ja dúfam, vy ste hovorili o Rade EPSCO z decembra a ja, ste povedali, že sa odmietla posilnená spolupráca. A ja sa tomu naozaj teším, pretože hovoríme o rovnosti, to je zakotvené v zmluve, to je v charte základných práv a preto by sme tu nemali chodiť a vyberať si, kto čo spraví a kto čo nespraví. Takže ja dúfam, že rada bude zajtra v tejto téme pokračovať. A mám na vás ešte jednu otázku. Tu v parlamente je veľká podpora pre túto smernicu, takže čo keby sme požiadali radu, aby pozvala aj poslancov a mala s nimi debatu, aby sme sa mohli vyjadriť k im obavám, pretože si myslím, že tieto obavy dokážeme odstrániť, ak budeme v dobrom kontakte s nimi. Takže možno vy a nasledujúce predsedníctvo by mohli spraviť nejaké kroky. Nemusí to byť formálne zasadnutie rady, ja viem, že to je ťažké, ale možno, že by sa našla iná príležitosť, ktorá by pomohla. Ja som presvedčená, že nie len ja, ale aj tieňoví spravodajci by boli veľmi radi v hlbšom kontakte aby sme dosiahli pokrok a odstránili, rozptýlili obavy. Ďakujem. Ďakujem, Úrika. Z časových dôvodov chcem povedať, kto chce ešte hovoriť a potom uzavriem zoznam. Mr. Kirkhope, Mr. De and, and it's not that I'm just tired after like... Takže mali sme intenzívne tri dni, Helga, nech sa páči. Takže pani Stevens. Okay, that's the list. Um... Takže teraz končím tento zoznam, dobre? Veľmi rád by som totiž ešte stihol aj závery lotišského predsedníctva. Takže aj na to treba čas. Takže. A ja, ak dovolíte, mám otázku. Rýchlo sa ja spýtam. To sa týka Rada síce nepočúva, ale dobre. Pondelok Urika došlo, bola platforma o veku, tam sa rozšíril rozsah a bola tam Rada Európy a ďalší kolegovia a bol taký pocit zúfalstva, keď sa hovorilo o nákladoch a vy ste hovorili o veľmi objektívnom prístupe všetkých krajín, ktoré sú tu zastúpené. A pokiaľ ide o starnutie, tak sa prevládol pocit, že čas sa pohol. A ako to vy vidíte? Vy rozumiete tej otázke nákladov v súvislosti so zdravotným postihnutím, ale myslím, že sa urobilo už do štúdy na túto tému, aby sme sa spýtali, že či rada to myslí vážne, keď hovorí o nákladoch v tejto problematike. Vy ste predsedníctvo a možno máte iný pohľad a vy ste jedno z mnohých predsedníctiev, ktoré pracujú na tejto téme, ale zoberme si aj starnutie. Tu je názor, e, e, to je názor mnohých organizácií, ktorý e, sme si vypočuli. A teraz dám slovo pani Kras. Ďakujem, pán predseda. Veľmi zdieľam názory spravodajkyne a zdieľam aj tú frustráciu z pomalosti tohto procesu som veľmi rada, že o tom znovu hovoríme, ale naposledy sme o tom hovorili v novembri. Vítam všetko úsilie lotišského predsedníctva. Naozaj ďakujem veľmi pekne. Bolo by dobre vidieť aj výsledky tohto dotazníka, pretože je dôležité mať transparentnosť, aby sme videli, v čom sú problémy, obavy v rade. Vieme, že subsidiarita je jedna z, otá- jedna z otázok a Urika veľmi dobre vysvetlila, prečo tu vôbec nejde o subsidiaritu, ale o veľkú zásadu nediskriminácie, ktorá by mala prenikať všetkou národnou legislatívou a je to smernica, nie nariadenie, takže subsidiarita nie je argument a otázka nákladov, áno, sú tu vážne obavy, to chápem. Je to, e, ja neviem, problém pre súkromný sektor prístup k službám, ale nie je čas v Európe už na to, aby sme boli inkluzívnejšou spoločnosťou, ktorá zahrňa každého a má z každého v dlhodobom pohľade osoch. Takže otázka je takáto. Čo naozaj znepokojuje členské štáty? Myslím si, že nastal čas, aby sme to vedeli presne. A je veľmi dobré, že rada sa už zdala tej predstavy posilnenej spolupráce, ale to nestačí. Ja chcem povedať, že je tiež veľmi dobré, že v čase, keď tu počujeme nenávisné prejavy, politici, ktorí štvú ľudí proti ľuďom a extrémizmus v Európe, musíme chápať, že táto protidiskriminačná smernica je stále aktuálnejšia. Komisia už predtým hovorila o tom, aký je rozdiel medzi eh, pohraničnými kontrolami a policajnými kontrolami pri hraniciach ale čo napríklad náboženské profilovanie pri týchto policajných kontrolách? A to súvisí tiež s migráciou samozrejme. Je tam veľký problém rizika diskriminácie aj z dôvodu náboženstva a viery. A chcem povedať ešte, že ja naozaj dúfam, že niektoré z členských štátov nevyužívajú subsidiaritu ako zamienku, ako ospravedlnenie blokovania práv rovnosti a rovnoprávnosti eh, LGBT. Teraz pán Gio, pani Gio. Ďakujem veľmi pekne. Len veľmi stručne. A ja chcem vyjadriť frustráciu nad týmto textom, ktorý je neustále blokovaný. A tento boj proti diskriminácii v Európe je taký, že u nás by ten problém mal byť alarmujúci a Ulrika tu spomenula niektoré situácie podobne ako ona, ako aj ďalší. A ja si myslím, že ide o veľmi naliehavý problém, ktorý e, sa týka práv a našich hodnot. Nezdielam úplne myšlienku Ulriky, ktorá sa vyjadrila zamietavok posilnenej spolupráci. Povedala, že to nie je ten najvhodnejší spôsob ja nie som nadšená tým, že sa to zmietlo zo stola, pretože by sme takto mali aspoň nástroj na postup, keď nemáme nič iné v rukách. Možno by stačilo pozvať poslancov na diskusiu, keď bude rokovať rada, to si myslím, že nestačí. My potrebujeme niečo konkrétnejšie a presné informácie. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade vítam túto snahu a je jasné, že potreba rovnosti a nediskriminácie vo všetkých oblastiach, o ktorých sme tu hovorili, existuje. Ja nehovorím len o otázke sexuálnej orientácie, hovorím aj o zdravotnom znevýhodnení, postihnutí a o diskriminácii, ktorú vidíme prierezovo v celej spoločnosti. Veľa ľudí má pocit, a patrí tam aj moja politická skupina, že niekedy musíme veľmi pozorne sledovať sociálnu politiku v členských štátoch. To je ich kompetencia. A preto, keď vždy máme nejaký právny predpis a snažíme sa ho pripraviť, spracovať, treba chápať, že to nestačí, my ako zákonodarci podliehame pokúšeniu, že keď schválime nejaký zákon, sme odviedli svoju prácu a že už nemáme zodpovednosť za tieto otázky a môžeme byť spokojní sami so sebou, ale pravda je, že je to dlhodobá situácia, v ktorej bojujeme s predsudkami, ktoré sa budovali mnoho rokov. Mám len jednu otázku. Naozaj chcem vedieť, či popri tej, tomuto právneho, popri tom právnom predpise a iných právnych predpisoch, aký pokrok sa dosiahol v oblasti vzdelávania o tejto problematike, ako ďaleko sme sa dosiahli vo vzdelávaní ľudí v Európe a ako vyzerajú e, súdne konania e, z dôvodu porušenia existujúcej legislatívy v tejto oblasti. Myslím si, že potrebujeme dialog ako aj opatrenia na tej základnej úrovni, aby sme vybudovali pochopenie a toleranciu. Myslím si, že zatiaľ neboli žiadne súdne konania kvôli porušeniu, lebo nemáme právny predpis od roku 2008. Potom, keď ho budeme mať, možno. Ale ďakujem. Teraz pani Interfeld. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som teraz tretie funkčné obdobie v parlamente. Je to aj tretie funkčné obdobie, keď hovoríme o tomto dosie a neviem, koľkokrát ma musia opätovne zvoliť, aby som videla aj záver tejto snahy. To je dobrá stratégia v ale hovorme tu úprimne, nalejme si čisté víno. Prečo to bolo tak veľa, dlho zaseknuté? Nie preto, že by tam boli technické prekážky, problémy, na zabezpečenie rovnakých práv občanov EÚ, ale preto, že členské štáty to nechcú. Keby to chceli, tak, keby chceli rovnaké zaobchádzanie, už dnes by to mohli spraviť, dokonca aj bez smernice, si myslím. Takže skutočný problém je neochota, nedostatok politickej vôle. Máme členské štáty, ktoré to nazývajú subsidiaritou, ale vlastne hovoria, že my chceme slobodu diskriminovať, pretože o to tu ide. Tak buďme úprimní, nazývajme veci právnym menom vo všetkých politických skupinách sme za politi- rovnaké zaobchádzanie. To nie je niečo ťažké, nie je to nejaká e, atomová e, superveda. Je to jednoducho neúprimnosť v tom, že štáty chcú rovnaké zaobchádzanie. Hovorí sa tu napríklad o nákladoch na rovnaké práva pre keď hovoríme o diskriminácii z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia, a máme tu na to veľkú správu, ale vypočítali sme napríklad náklady na to, koľko stojí diskriminácia akejkoľvek nerovnosti. Ja chcem podobnú správu o nákladoch nerovnosti a potom môžeme o tom rade hovoriť. Pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu, tak som počula lotyšské predsedníctvo, ktoré povedalo, že to členské štáty zamietli. To ma teší, pretože to by zmarilo celý proces a bolo by to kontraproduktívne a bolo by to proti zásadám zmluvy. Niektorí občania by mali nárok na rovnaké zaobchádzania, i druhý nie. A ešte dve posledné poznámky Hovoríme o vzdelávaní a sociálnom zabezpečení ako o ťažkých e, sektoroch. Vieme, že práve v týchto sektoroch, práve vo vzdelávaní je mnoho problémov s predsudkami, diskrimináciou akéhokoľvek druhu. Máme tu taký zaujímavý prípad, príklad, možno smiešný, neviem, či až taký smiešný, kde sa v Írsku hlasovalo za manželstvo osob rovnakého pohľavia a jeden predstaviteľ katolíckej cirkvi v Írsku povedal, to je strašné, všetci tí, čo hlasovali za, boli vychovávaní v katolických školách. A keď počujem teraz otázku subsidiarity, subsidiarity, och, a ľudia povedia, EU nám nanúti rovnosť. Takže je to predsa v zmluvách, každý podpísal dobrovoľne zmluvy. Takže dúfam, že členské štáty budú nakoniec úprimné, čestné a pohnú sa vpred a nebudú predstierať, že sú oddaní rovnosti. Um, Ďakujem, budem stručná. Bolo by e, zaujímavé pozrieť sa na ten e, dotazník. E, my poslanci, nás by zaujímalo pozrieť sa, aké sú tam obavy. A mám tu situáciu ako dnes a je zaujímavé dozvedieť sa, čo vlastne chce Európska únia priniesť budú, bude to e, e, zachraňovanie migrantov, alebo budeme sa zaoberať otázkami e, rovnosti. Zaujímavé ma naozaj konkrétne odpovede, než iba vyhlásenie, že pracujeme na rovnosti. A pokiaľ ide o ľudské práva a rovnosť EÚ, momentálne nič toho neprináša. A už to spomenuli predrečníci. My nepotrebujeme túto smernicu Nemáme ju tu, nemáme ju na školách, nemáme ju e, vo verejnom živote a máme tu skupiny, ktoré momentálne vôbec nechráni legislatíva EU. A súhlasím s pani Intfeld. Tiež by ma e, zaujímalo vyčísliť, aké sú náklady nerovnosti v Európe. Myslím si, že sú oveľa, veľa vyššie. Ďakujem, Helga Stevens. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že lotišské predsedníctvo e, odsunulo možnosť posilnenej spolupráce a snaží sa o dosiahnutie jednomyselnosti v rade. To je veľmi pekné, ale kedy konečne dosiahneme jednomyselnosť, predsa sa to tu už väčšie 8 rokov a myslím si, že je to hamba, mlamaš pre radu ministrov, že nedos dokázali dosiahnuť dohodu o zásadách rovnakého zaobchádzania. A To predsa nie je také ťažké. Ak Európa chce naozaj ukázať, že s každým treba rovnako zaobchádzať, tak musíme dokázať prijať aj závery. Ja chápem, že je to aj technická otázka, ale v zásade je každý rovný. A myslím si, že to je základ, na ktorom stojí Európa, nie? Ak je odpoveď áno, tak potom prosím, urobte to čo najrychlejšie. Taktiež ma veľmi zaujímalo, zaujímali, by ma zaujímali výsledky dotazníka a chcela by som ich aj rada vidieť. A chcem aj vidieť, ktoré členské štáty majú problém. Potom sa hovorilo aj o nákladoch. Niektoré krajiny sa obávajú, že tie náklady budú veľmi vysoké, keď príde táto smernica o rovnakom zaobchádzaní. Ale ako kolegovia už povedali, e, vylúčovanie ľudí stojí strašne veľa peňazí. Napríklad si zoberte ľudí s obmedzením, zdravotným postihnutím. To je 10 obyvateľstva v priemere a nezabúdajte na to, že ich rodiny a priatelia sú tiež tým postihnutí a to potom predstavuje asi štvrtinu obyvateľstva a to je veľká skupina ľudí, ktorí sú vylúčení, ktorí sa nedostanú do kina, do reštaurácie alebo sa nedostanú do autobusu, nemôžu sa dostať na vlak, nemôžu telefonovať, nemôžu športovať. To predsa predstavuje aj hospodárskú stratu a aj na to treba mysleť. Takže chcem podporiť tú žiadosť, ktorá tu zaznela, koľko stojí e, nerovnosť a nerovnaké zaobchádzanie. Keď to budeme mať, potom môžeme hovoriť. Urobili sa nejaké štúdie, hovorilo sa o tom, ale kedy príjmeme nakoniec smernicu o rovnakom zaobchádzaní, to by som chcela vedieť. Ďakujem veľmi pekne. Žal by som si, aby sme mohli pokračovať, ale, ale žiaľ, naozaj už nie času. Sú tu aj kolegovia eh, za predsedníctva, takže Teraz by som poprosil len komisiu o stručné vyjadrenie. Je mi ľúto, že nemáme dostatok času. Ďakujem vám pekne, slúbujem. Budem veľmi stručný. Chcel by som len zdôrazniť, že komisia je, sa nadalej silne zasaduje za tento návrh, rovnako ako e, vždy doteraz. Pokiaľ ste jednotlivé puzzle tých e, rôznych typov legislatívy na tému nediskriminácie, toto je ten e, chýbajúci dielik, e, ktorý sme potrebovali na to, aby sme dokončili ochranu pred diskrimináciou na pracovnom mieste aj mimo teda zamestnania na základe článku 19 zmluvy. Z tohto dôvodu predseda Juncker to vložil do svojich usmernení pre túto komisiu a e, povedal, že je to pre ňa absolútnou prioritou. Ja som slúbil, že e, popíšem všetko to úsilie, ktoré e, príjmame, aby sme presvedčili zdrahajúce členské štáty, aby podporili túto smernicu a toto je presne to, na čom pracujeme. Máme tu bilaterálne kontakty na politickej úrovni medzi môjim komisárom a vládami členských štátov E, máme tu bilaterálne kontakty s členskými štátmi, e, pokiaľ ide o technické otázky a e, oboje, oboje tu momentálne je. Sú tu politické úvahy v veľmi obmedzenom počte členských štátov a potom sú tam obavy technickej povahy, takže máme veľmi čulý bilaterálny kontakt. A spolupracujeme aj s predsedníctvami vrátane Lotyšského, aby sa táto téma pohľa ďalej. Rada EPSCO eh, v decembri bola veľmi slubnou, eh, keď hovorila o politickej vôli. Povedala, že veľká väčšina členských štátov má politickú vôľu, aby sa táto smernica prijala. Eh, hovoríme tu o veľmi obmedzenom počte členských štátov, ktoré sú naladené inak a teda na nich pracujeme. A chcem spomenúť len jeden konkrétny príklad kde sme spolupracovali s eh, lotišským predsedníctvom, a to v oblasti sociálnej ochrany. Tam sme zaznamenali pokrok. Ešte sa nemôžeme oznámiť, že tu máme konsenzus všetkých 28 členských štátov, ale sme už takmer eh, eh, sa nám to podarilo, takže bol tam obrovský pokrok počas lotišského predsedníctva. V tejto veľmi ťažkej téme, myslím, našou jedinou možnosťou, ak nechceme si zúfať, je využiť všetky príležitosti, na to, aby sme sa pohli ďalej a e, takto sme postupovali s lotyšským predsedníctvom, budeme tak postupovať ďalej aj s e, nastávajúcim luxemburským predsedníctvom. A e, naďalej táto téma bude mať pre komisiu, komisiu prioritnú e, povahu. Opäť ešte raz e, vám ďakujem za to, že nemáte dosť času. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť e, stručne e, zodpovedať na určité otázky, ktoré zazneli. Ďakujem prvom rade za vaše cenné komentáre a návrhy. Je veľmi dôležité, aby sme my všetci spolu e, pracovali a e, teda pracovali na e, proti tejto smernice, keďže väčšina delega- delegácií sa vyjadruje za to, že by boli radi, keby začala fungovať čo najrychlejšie. Pokiaľ ide o komentáre a otázky, postupíme ich ďalej budúcemu predsedníctvu ale stručne by som chcela zodpovedať na e, tie otázky, ktoré zazneli. Pokiaľ ide o e, e, starnutie, v našom návrhu sme tu vložili novú výnimku, pokiaľ ide o osoby v špecifickej vekovej kategórii, aby sa umožnili pokiaľ ide teda o umožňovanie e, odlišných e, e, súm v súvislosti s odlišným vekom zákazníkov. Ale tento náš návrh neprešiel, pretože sa hovorilo, že rozsah pôsobnosti je príliš široký. Pokiaľ ide o otázku sociálnej ochrany a informovania tejto oblasti, snažíme sa čo, čo, čo najjasnejšie povedať, aké sú kompetencie členských štátov Eh, v tejto súvislosti. Ako komisia práve povedala, eh, veľmi efektívne sme eh, pracovali v tejto oblasti. Mali sme tu aj dobré príspevky zo strany jednotlivých delegácií, takže sme zaznamenali veľký krok smerom k jednomyselnosti. Krátkou odpoveďou na tento dotazník Eh, môže byť eh, to, že áno, súhlasím s pani Lunáček, že, že tieto otvorené otázky tu sú a snažili sme sa im venovať, ale vašu pozornosť chcem upriamíte na to, že eh, toto určite bude téma aj pre ďalšie predsedníctvo. Ešte treba ďalej diskutovať o otázkach týkajúcich sa e, postihnutí. Sú tam viaceré aspekty ako e, prístupnosť e, k vhodnému ubytovaniu pre postihnutých. Pokiaľ ide teda o výnimky, dizajn a výrobu tovarov, dizajn existujúcich nových budov, dizajn infraštruktúry, O tomto všetkom treba diskutovať. A v tejto súvislosti by som chcela poďakovať všetkým za príležitosť e, vymeniť si názory e, na tému návrhu e, smernice. Smernice komisie predsedníctvo si uvedomuje, že Európsky parlament a iní zainteresovaní by tu radi zaznamenali konkrétny postup tejto téme po dlhých rokovaniach, ktoré sa mm, konajú na rade. Okrem e, teda prekladania e, návrhov, e, naše predsedníctvo sa snažilo spolupracovať s jednotlivými členskými štátmi, aby si vytvorili jasný obraz o ešte otvorených otázkach. Táto práca bude pokračovať aj počas luxemburského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a my budeme naďalej úzko sledovať vývoj v tejto oblasti. Ulrike, 30 sekúnd vynasnažím sa. Pokiaľ ide o to, ktoré členské štáty váhajú, myslím si, že tie členské štáty, ktoré podporujú smernicu a tých je veľa, tie by sa mali snažiť tiež presvedčiť tie, ktoré nie sú e, otvorené. Viem, že tie, ktoré váhajú, napriek tomu, e, že implementovali už takmer všetko, čo je v smernici, E, by e, tiež mali považovať nad európskym e, prínosom a nielen uvažovať nad svojim vlastným. A pokiaľ ide o náklady, tiež ste spomenuli všetky tieto otázky týkajúce sa prístupnosti a, a, a postihnutí. To už o tom všetkom treba diskutovať. Ale už tu zaznelo, to, to nie je otázka diskusie, to je otázka rovnakých práv a prístupu. A tak veľmi ako ľudia s e, postihnutím nemajú byť diskriminovaní, majú na to právo ako ľudské bytosti, je e, skutočnosťou, že ak e, potenciál týchto ľudí ekonomika nevyužíva, tiež to nie je pre zdravie ekonomiky dobre. Nepač sa mi veľmi tento argument, ale mali by sme to takto všeobecne vnímať, nepýtať sa vždy, aké sú náklady. Bola prevedená malá štúdia o dopade neimplementovania tohto, eh, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A myslím, že to nepostačuje. Treba eh, nad tým rozmýšľať opačne, čo to bude stať, ak sa smernica nebude implementovať. Toto je niečo, čo by možno mohlo presvedčiť členské štáty, ktoré ešte váhajú. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kirkhope, eh, či došlo k postupu v oblasti vzdelávania, samozrejme, zvyšovanie povedomia a zmena uvažovania ľudí je dôležité, ale ako v prípade sexuálnej orientácie, aby som chcela pripomenúť, že Máme tu tu, e, e, myšlie, e, máme tu roadmap Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o homofóbiu. Práve o to sa tam snažíme, o zmenu myslenia ľudí. A potom to, čo tu už zaznelo, lobbying nasadenie členských štátov. Komisia to robí, ja to robím. Myslím si, že naozaj dôležité, aby sme sa pohli ďalej a pán Juncker a pán Timmermans, dúfam, že ty tiež e, konzultujú toto s členskými štátmi, ktoré ešte stále váhajú, lebo naozaj je už na čase, aby sa e, smernica pohľa ďalej a stala sa platný, platnou legislatívou v členských štátoch. Ďakujem pekne za dobrú diskusiu na túto tému. Kolegovia, toto robí moju e, prácu zaujímavou a nebezpečnou. Prejdeme teraz k ďalšej téme. Máme tu správu Cecílie a Kataríny. E, budú čakať ministri, alebo vyčatnem to z programu. 30 e, sekúnd, Cecília. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o smernicu študentov a výskumníkoch, e, kolovali sa tri trialógy Dohodli sme sa na niektorých otázkach, ale ešte stále treba vyriešiť hlavné politické body. Diskutujeme o eh, objemoch eh, povolení. Eh, pokiaľ ide o testy trhov práce, tam je nezhoda, k tomu sa budem musieť vrátiť neskôr. Pokiaľ ide o mobilitu v rámci EÚ, komisia Európsky parlament by chceli, aby sa to e, e, zdôraznilo. E, možno to komisia nebude chcieť podporiť. A pokiaľ ide o členov rodiny, to je už odlišná téma. Je to veľmi dôležitá smernica, a my e, chceme e, nadviazať na dobrú e, prácu negociačného týmu parlamentu. Ďakujeme Lasišskému predsedníctvu za to, že sa veľmi snažilo, aj keď teda nie vždy sa podarilo veci posunúť ďalej. Vítame luxemburské predsedníctvo a dúfame, že počas jeho obdobia sa nám podarí tieto témy uzavrieť. Ďakujem za stručnosť. Viem, že komisia sa chcela k tomuto vyjadriť Viem, že to zaujíma e, kolegov, aby sme tu e, zachovali e, timing. Ale žiaľ Bohu, naozaj nemáme čas. Katarína, mohla by si nás stručne minútku poinformovať, ako to vyzerá v oblasti trialógu E, pokiaľ ide o ochranu e, detí počas e, teda súdnych procesov. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť byť naozaj stručná. V Štrásburgu sa konal tretí trialog o smernice, pokiaľ ide o záruky pre deti v súvislosti s trestnoprávnymi právnymi so správnym stíhaním na súde. E, zaznamenali sme tam pokrok vďaka veľmi dobrej e, kooperácii zo strany Lotyšského predsedníctva aj komisie. Ďakujem im za to. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, s ktorými sme sa stretli ešte pred e, trialogom v rámci jeho prípravy. Pokiaľ ide o jednotlivé články, ku ktorým sme docielili dohodu, chcem spomenúť článok 3 ten, tam rada prijala pozíciu parlamentu teda e, aby sme chránili mladých. A potom článok 13 e, tam sme e, dosiahli, aby sme vždy respektovali slobody detí a maloletých. A treba e, povedať, že sme e, veľmi spokojní, e, že budú vždy môcť byť účastní títo ľudia počas súdnych procesov a vyjadrovať svoje názory. Toto predstavuje zlepšenie voči pôvodnému návrhu komisie. Aj tá možnosť, aby ich vždy sprevádzali dospelí. Ešte tam zostávajú niektoré body a záruky, ku ktorým sú pozície stále trošku vzdialené, ale som presvedčená, že e, v rámci budúceho trialógu, ktorý sa bude e, konať čoskoro počas luxemburského predsedníctva, sa nám podarí dopracovať k dobrému kompromisu. Samozrejme, e, postaram sa o to, aby som kolegov na výbore informovala o vývoji. Ďakujem, Katarína. Ďakujem, že sme mohli e, e, prebrať celý e, tento program pre dnešné dopoludne a môžeme teraz prejsť k bodu 16 nášho programu. A teraz už budeme môcť prejsť k diskusii s pán ministrami predsedníctva EÚ teda Rady EÚ. A budeme teda diskutovať o e, záveroch e, za tých posledných 6 mesiacov. Máme veľmi málo e, času, museli ste čakať. A preto by som vás chcel požiadať, aby e, e, pán minister Kozlovský sa ujal slova na 10 minút. A chcem vás poprosiť, keďže ide toto o e, naozaj koniec týchto šiestich mesiacov, počas ktorých ste predstavili rade, chcem vám poďakovať za vašu spoluprácu a za vašu prácu počas tohto obdobia. Viem, že kolegovia to určite ešte spomenú, ale chcem sa poďakovať aj ja ešte. Nech sa páči, pán Kozlovský, teraz už máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Je to pre mňa čest, že môžem tu byť dnes s vami a poskytnúť vám informácie o pokroku lotišského predsedníctva počas týchto šiestich mesiacov. Osobitne v oblasti vnútorných otázok. Spolupráca s Európskym parlamentom tvorí sú podstatnú časť lotišského predsedníctva a je to v najlepšom záujme európskych občanov. Naše predsedníctvo by mohlo zhrnúť svoje činnosti do takých dvoch hlavných blokov, vnútorná bezpečnosť a migrácia. Pokiaľ ide o úlohy v rámci týchto blokov, tieto boli do veľkej miery určené alebo podmienené vonkajšími udalosťami. Udalosti vo Francúzsku šokujúce začiatkom roku v januári a potom ďalšie udalosti e, vlastne viedli k tomu, že sme sa museli sústrediť na zabezpečovanie záchrany životov predovšetkým v Srednomorí a zároveň vytvoriť taký systém, ktorý by umožnil efektívny a komplexný systém správy zvládania budúcich víziev súvisiacich s migráciou. Súhlasíme s tým, že alebo zhodli sme sa v tom, že reakcia EÚ musí byť jednotná a našim cieľom, náš cieľom je naďalej e, nezmenený, musíme chrániť svoje naše hodnoty a slobody a zabezpečovanie bezpečnosti v Európe musí ísť ruka v ruke s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd. Chcel by som zdôrazniť, že len s spoluprácou e, prostredníctvom otvoreného dialógu sa nám podarí zvládnuť budúci rozvoj Európy ako priestoru slobody slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A to takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť ehm, keď budeme mať príslušné nástroje, budeme môcť zabezpečiť tieto ehm, práva pre európskych občanov. Dámy a pani, ako sme už oznámili v januári, našou najväčšou výzvou bude mm, stabilná ehm, politika EÚ v oblasti vnútorných záležitostí. Zároveň musíme zabezpečiť, že máme schopnosti reagovať na súčasné výzvy a udalosti. V tomto kontexte by som začal svoju prezentáciu v otázke migrácie. Koncom minulého roku a začiatkom tohto roku sme stali pred výzvami takzvaným javom eh, lodí z zálivu, to, čo nás trošku prekvapilo. A ide o to, že obchodníci e, s ľuďmi prakticky nepoznajú žiadne hranice a to nás tiež e, ako si prekvapilo. A ako predsedníctvo my sme reagovali okamžite 20. apríla spoločne e, s vysokou predstaviteľkou Európskej únie sme zorganizovali mimoriadnú radu JHA a dohodli sme sa na krátkodobých opatreniach, aby sme zabezpečili záchranu životov a spoločne s Európskou zahraničnou službou e, sme pripravili cestovnú mapu, identifikovali opatrenia, ktoré je potrebné podniknúť. do konca júna. V Osobitnú pozornosť sme venovali záchrane životov a to bolo podstatné, aby sa posilnila kapacita Frontexu vytvorením zdrojov pre operácie v Stredomorí a vlastne tieto zdroje boli strojnásobené. Taktiež je podstatné bojovať so základnými pôvodnými príčinami ktoré vlastne spôsobujú, prečo sa ľudia uberú na tieto nebezpečné cesty. A preto je nevyhnutné spolupracovať s týmito tretimi krajinami a posilniť tieto krajiny. V polovici mája Európska komisia predstavila nový program pre migráciu e, z hľadiska krátkodobého, strednodobého a dlhodobého, jednotlivé úlohy aby sme vytvorili novú politiku EÚ voči migrácii. Predsedníctvo iniciovalo diskusie o migračnom programe prakticky okamžite. Vo všeobecnosti rada podporuje program aj opatrenia, ktoré sú v ňom zahrnuté. A tieto sú postavené na štyroch pilieroch Predovšetkým ide o elimináciu nelegálnych migračných tokov, po druhé posilnenie vonkančích hraníc ich správy, po tretie celé štokholmská azylová politika a po štvrté nová migračná politika EÚ. Je podstatné, aby sme pokračovali v praktickej implementácii tak, aby sme zabezpečili, že európske politiky sú vyvážené a komplexné, pričom sa využívajú maximálne výhody legálnej migrácie a poskytuje sa azyl skutočne tým, ktorí ho potrebujú a si ho zaslúžia a zároveň sa musí bojovať proti nelegálnej migrácii, aj keď samozrejme nie je žiadnym tajomstvom, že sú na tieto opatrenia rôzne názory na opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia z hľadiska presídlovania migrantov v rámci Európy. Včera počas ministerského zasadnutia e, sa o tejto otázke opäť diskutovalo a my sme o tom diskutovali takmer 6 hodín a preto aj stretnutie Európskej rady koncom júna bude veľmi podstatné. Všetkým nám je spoločne jasné, že musíme podporiť tie krajiny, ktoré trpia e, vysokými tlakmi zo strany migrantov musíme sa ešte dohodnúť na určitých detailoch ehm, tohto mechanizmu, tak aby sme zabezpečili spravodlivosť a preto rokovania na rade budú pokračovať ďalej intenzívne, aby sa našiel kompromis. Je jasné, že vlastne neexistuje žiaden jeden e, nástroj, ktorý by efektívne zvládal migráciu, preto je k tomu potrebné pristupovať komplexne. A preto aj iniciatíva výboru LIBE, aby tu sa pripravila širšia správa Európskeho parlamentu, tá je veľmi dôležitá. Ja by som chcel spomenúť, že možnosti legálnej migrácie toto je tiež dobrý nástroj pre riadenie migračných tokov a preto sme sa snažili dosiahnuť kompromis medzi jednotlivými pozíciami Rady a Európskeho parlamentu aj pokiaľ ide o študentov a výskumných pracovníkov. Mm, tu sme dosiahli určitý pokrok, ale je tu ešte stále veľa otázok, o ktorých bude treba intenzívne rokovať ďalej, aby sme našli čo najskôr kompromis. Konštruktívny dialog nám umožní dosiahnuť dohodu do konca roku. Naďalej budeme pracovať veľmi intenzívne tiež na mm, vízovom režime Investovali sme už dosť do toho, aby sme počas najbližších šiestich mesiacov umožnili alebo vytvorili priestor, v ktorom sa nájde mm, dohoda medzi radou a parlamentom k týmto návrhom. Taktiež e, sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, e, pokiaľ ide o nariadenie Dublin a pozme jeho novelu osobitne pokiaľ ide o ochranu najzraniteľnejších skupín, konkrétne maloletých osôb. Ak by sme chceli lepšie pochopiť, že prečo sa ľudia rozhodnú um, porušiť alebo nedodržať termín vypršania svojho povolenia k pobytu alebo víza, eh, si vyžaduje spoluprácu, eh, ďalšiu a spoluprácu. A taktiež bolo dôležité vlastne určiť, prečo ľudia porušujú ten, tieto termíny. 28 členských štátov aj šengenské krajiny e, sa e, zúčastnili poskytnutia informácií z 55 letísk počas tejto činnosti alebo tejto štúdie vlastne, či kontroly. E, sme obdržali 821 správ z 36 letísk, vrátať informácií o 1300 93 osôb, osôb. Začiatkom roku sme začali tiež úspešný pilotný projekt, ktorý sa týkal inteligentných hraníc. A rada pokračovala ďalej v práci z, na inteligentnom balíčku, respektíve na balíčku inteligentných hraníc a Smart Borders. A to vlastne by malo slúžiť ako základ pre nový návrh, e, ktorý pripravuje komisia k Smart Borders, teda k tým inteligentným hraniciam. Je dôležité pokračovať ďalej v tejto práci na tomto projekte, aby sa mohli využiť výhody nových technológií. Zároveň mm, je treba dodržiavať základné práva. Dámy a páni, tak ako som spomenul už predtým, migrácia nebola len jedinou výzvou počas nášho predsedníctva. Aj Francúzsko, Dánsko, Belgicko tiež potvrdili, že hrozba terorizmu predstavuje jedno z najsilnejších hrozie pre vnútornú bezpečnosť EÚ a preto je nevyhnutné, aby naša reakcia bola vhodná a dobre načasovaná počas e, neformálnej rady e EHA 29. januára v Rige. Ministri vnútra diskutovali o súčasných výzvach, výzvach a boji proti terorizmu a som veľmi spokojný s tým, že toto ministerské stretnutie naozaj podporilo spoločné vyhlásenie z Rigi, ktoré prispelo e, v ďalšej diskusii o boji s týmto javom, aj e, k, v ktorom sa potom diskutovalo na formálnom samite 12. februára. Ehm, lotišské predsedníctvo ehm, trvalo na tom, aby sa zabezpečila na jednej strane bezpečnosť a na druhej strane, aby sa neuberalo sa z ochrany ehm, práv na druhej strane. Takisto Európska rada nás požiadala, aby sme splnili túto úlohu, teda zašli tú rovnováhu medzi zabezpečením bezpečnosti a zabezpečením základných ľudských práv. a prakticky toto tvorí veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu a ďalší boj proti terorizmu. My e, sme si zvolili štyri oblasti priorít, ktorým sme venovali osobitnú pozornosť, tak aby sme dosiahli dobré výsledky počas šiestich mesiacov nášho predsedníctva a aby sme mohli využiť možnosti šengenského rámca, aby sme mohli posilniť a modernizovať kontrolu na vonkajších hraniciach. A keď chceme e, riešiť vnútorné problémy a násilný extrémizmus, e, terorizmus, je treba posilniť spoluprácu v boji proti obchodovaniu so zbraniami a tiež e, pokiaľ ide o deaktiváciu e, zbraní. Takže tiež sme podporovali spoluprácu medzi inštitúciami, takisto vrátanie Europolu a Eurojustu a našim leitmotívom bolo naozaj nájsť možnosť, ako môžeme využiť aj tie nástroje, ktoré už máme k dispozícii. Musím uvieť, že sme dosiahli určitý pokrok, dosiahli sme dohodu a už od 1. júla tu bude nový tím, ktorý e, vytvorí na báze Europolu, ktorý vlastne pripraví aj internetový obsah a aby sa mohli využívať existujúce zdroje, ktoré máme viac efektívne alebo efektívnejšie v rámci Europolu. Naplánovali sme, že vytvoríme antiteroristickú jednotku v rámci e, Europolu, protiteroristickú jednotku. A zároveň by som chcel mať uviezť, že ja v zahraničných bojovníkov zotrváva naďalej jednou z najväčších rozvieb našej vnútornej bezpečnosti a musíme nájsť si spôsob, ako bojovať s touto hrozbou. Samozrejme, musíme naďalej vyhodnocovať možnosti zlepšiť našu legislatívu, osobitne v prípadoch, kedy sa nám nepodarí dosiahnuť cieľ iným spôsobom. Jednou z takýchto oblastí, kde je potrebná zmena, bola eliminácia e, nelegálneho obchodovania so strannými zbraniami a deaktivácia týchto zbraní a rada naliehala, aby sa pripravila E, aby sa prijal čo najskôr legislatívny návrh. A Takisto by som chcel poznamenať, že Rada je veľmi pozitívna voči aktivitám Európskeho parlamentu z hľadiska pokroku v prípade spracovania údajov o pasažieroch, aby sa vytvoril príslušný mechanizmus pre spracovanie takýchto údajov. Takisto by som chcel poznamenať, že rada verí, že toto je základný nástroj pre boj proti terorizmu organizovanému zločinu musíme alebo potrebujeme efektívny nástroj, ktorý bude rešpektovať ochranu údajov a ich požiadavky. Ja som veľmi pozitívny voči otvorenému dialogu a verím, že e, budeme schopní nájsť kompromis a verím, že oba legislatívne orgány nájdu riešenie a dohodu ešte pred koncom tohto roku. Ako som už uviedol, v januári ako som už vedel v januári, mali by sme využiť e, všetky výhody, ktoré nám poskytuje spracovanie údajov v boji proti hrozbám. Avšak e, hrozby terorizmu nie sú jedinými hrozbami Európskej únie my sme počas eh, posledného mesiaca veľmi intenzívne spolupracovali na, pracovali na stratégii Európskej únie pre vnútornú bezpečnosť a včera na stretnutí ministrov e, sa ministri dohodli pre vytvorený rámec e, vnútornej bezpečnosti v najbližších 5 rokoch, pričom zadefinovali priority a zadefinovali e, implementačné a monitorovacie mechanizmy. Momentálne najväčšou výzvou je implementovať to do praxe. Preto musíme rozvinúť či pripraviť príslušné dokumenty, ktoré sú potrebné pre túto implementáciu. Počas nášho predsedníctva sme pracovali aj intenzívne na tom, aby sme dosiahli dohodu o e, nariadení o CEPOLE a Europole. Pokiaľ ide o nariadenie o CEPOLE, vďaka spolupráci s Európskym parlamentom a spravodajkyňou pani Gao podarilo sa nám dosiahnuť e, naozaj pokrok, ale myslíme si, že už e, sa blížime k tomu, že dosiahneme aj konštruktívnu dohodu. Pokiaľ ide o nariadenie o Europole, tam ešte sú určité otvorené otázky, ale Tiež verím, že v rámci dialogu so spravodajcom, pánom Diazom Demerom, e, sme pripravili dobrý základ, ktorý povedie k dosiahnutí dohody v najbližšom semestri. Teraz by som sa chcel upriamiť, e, alebo som chcel upriamiť pozornosť na vonkajší rozmer. E, tento rozmer ovplyvňuje vnútornú bezpečnosť, pretože migračné toky a vnútorná bezpečnosť tieto otázky naozaj súvisia s vonkajšími udalosťami. Ako veľmi dobre viete, našou prioritou bola spolupráca s krajinami východného partnerstva v januári, paralelne s neformálnym stretnutím ministrov, e, s konala aj neformálna rada EH, kde sa diskutovalo o posilnení spolupráce v oblasti pre orgánov presadzovania práva a nezávislosti sudcov a prokurátorov. Tieto otázky boli prediskutované v rámci antikorupčného kontextu. Počas nášho predsedníctva sme venovali pozornosť posilneniu spolupráce s Bieloruskom v oblasti migrácie a môžeme poznamenať, že sa nám podarilo splniť odporúčanie Európskeho parlamentu z februára 2000 2014 aj keď e, formálny podpis bol na poslednú chvíľu zrušený z technických dôvodov spoločné vyhlásenie o e, partnerstve s Bieloruskom v oblasti mobility, bolo to už schválené. keď e, spoločnými úsilím sa nám teda podarilo dosiahnuť pokrok prakticky vo všetkých oblastiach. Chcel by som vám teda poďakovať za podporu a vzájomnú dôveru a v rámci úzkej spolupráce sa nám, by sa nám malo podariť dosiahnuť spoločný cieľ, bezpečnú Európu, kde sa dodržiavajú základné a ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán minister Asnačník sa páči. Ďakujem. Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a informovať vás o pokroku dosiahnutom počas lotišského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. A teraz budem pokračovať po lotišsky. jedna z hlavných úloh lotyšského predsedníctva bolo zabezpečiť dosiahnutie cieľov e, v programe predsedníckého tria a pokračovať v práci v rade, ktorá už začala počas talianského predsedníctva. Pracovali sme tvrdo na tom, aby sme dosiahli čo najlepšie možné výsledky, skôr ako odovzdáme predsedníctvo Luxembursku. A to bude o dva týždne, 1. júla. Na začiatku predsedníctva som vás informoval o našich prioritách v oblasti spravodlivosti. A tieto priority spadajú aj do rozsahu pôsobnosti výboru LIBE. Ide o ďalší rozvoj legislatívy ochrany osobných údajov, zlepšenie e, ochrany finančných záujmov EÚ, posilnenie práv podozrivých a obvinených v trestnom konaní, ako aj ďalší rozvoj e, koncepcie spravodlivosť pre rast Vieme, že ochrana údajov je na poprednom mieste v agende EÚ a lotešské predsedníctvo to nazvalo jednou zo svojich hlavných priorít. Venovali sme mnoho úsilia dosiahnutiu maximálneho pokroku v oblasti ochrany údajov a boli sme úspešní Dosiahli sme dohodu po rokovaniach, ktoré pokračovali viac ako tri roky, aby sme pracovali čo najefektívnejšie na reforme ochrany údajov, sme začali pracovať na všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Počas nášho polroka sme dosiahli dobré výsledky. Som veľmi potešený, že vás môžem informovať, že 15. júna v Rade pre spravodlivosť sa nám podarilo dohodnúť, vše, dosiahnuť všeobecnú dohodu k textu nariadenia, to nám umožní nielen začať trialog s e, Európskym parlamentom, ale bude to aj vstup do finalizácie pra, alebo začiatok finalizácie práce na smernici o údajoch čo najskôr. Som veľmi vďačný Európskemu parlamentu za to, že sme mohli začať trialog rokovania už 24. júna a je to veľmi významný krok, čo sme dosiahli v rade, sme na to hrúdy a môžeme ukončiť naše predsedníctvo s uspokojením. Pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ, tak lotišské predsedníctvo tu malo prioritu a to bolo nariadenie o zriadení úradu Európskeho prokurátora Pokračovali sme v tejto práci, ktorú začali už predchádzajúce predsedníctva. Uzavreli sme prácu na hlavných zásadách, ktoré sú v prvých 16 článkoch nariadenia a taktiež predsedníctvo začalo aj intenzívne diskusie už o predtým vyriešených otázkach. A na marcovej rade pre eh, vnútro sme hovorili o takých veciach, ako je zriadenie tohto úradu, jeho úlohy, štruktúra a postupy na vymenovanie eh, verejného prokurátora. I keď tieto otázky sú veľmi zložité, Dosiahli sme významný pokrok, ale zároveň je pred nami ešte veľa práce. A zriadenie tohto úradu si myslíme, že bude jednou z najťažších úloh e, luxemburského predsedníctva. Ďalej k ochrane finančných záujmov EÚ môžem povedať, že za posledného pol roka sme aktívne pracovali na smernici o boji proti podvodom ehm, e, prostriedkami e, trestného práva pri poškodzovaní finančných zájmov EÚ. Nedosiahli sme kompromis v mnohých bodoch, najmä pokiaľ ide o zahrnutie podvodov z DPH do rozsahu pôsobnosti smernice a to je rovnako dôležitá téma pre parlament, komisiu a radu. Naši experti tiež pracovali na nariadení o Eurojuste, kde sa snažíme zvýšiť efektívnosť Eurojustu tým, že by sme vytvorili nový model riadenia a, zapojeň, a zvýšenia jeho operatívnej účinnosti prostredníctvom zjednoteného vymedzenia právomoci a postavenia národných predstaviteľov. Našim cieľom bolo dosiahnuť všeobecnú dohodu e, na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútro v marci. Tento cieľ sme dosiahli. Ďalšou dôležitou témou bolo posilnenie práv obvinených a obžalovaných v trestnom konaní. Išlo tu o predpisy v balíčku procesných zákonov, napríklad otázka právnej pomoci. Tento právny predpis má stanoviť minimálne normy pre práva obvinených a podozrivých v trestnom konaní. Po intenzívnych eh, rokovaniach na úrovni expertov sme spoločným úsilím dosiahli dohodu 13. marca na zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť v dvoch ďalších procesných právach, a to bolo smernica o opatreniach pre ochranu detí v trestnom konaní a o prezumcii neviny, tak my sme začali trialog s Európskym parlamentom. Experti pracovali na tom, aby dosiahli maximálny pokrok pri prijatí týchto dvoch právnych predpisov. Súčasne chcem zdôrazniť, že nesmieme tu na meškať pri prijímaní týchto predpisov, najmä pokiaľ ide o tú ochranné opatrenia pre deti, pre ochranu práv detí, pretože e, deti patria medzi jednu z najzraniteľnejších skupín. Na záver by som sa chcel poďakovať môjmu týmu, ktorý E, nám veľmi pomáhal svojimi znalosťami a zručnosťami. Rovnako sa chcem poďakovať aj členom výboru LIBE za ich podporu, aj dôveru. Naozaj sme, bol veľkým potešením s vami spolupracovať v posledného pol roka. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otváram diskusiu k týmto prezentáciám. Začali by sme koordinátormi E, ak by ste sa chceli vyjadriť. Regisipo, áno, ďakujem. V prvom rade chcem oceniť to, čo pán Koslovský povedal k migrácii. Musíme pracovať na všetkých aspektoch, ale momentálne to, čo vidím vo verejnej alebo zverejnenej debate, je koncentrácia na boj proti pašerákom, kontrola našich hraníc a e, budovanie táborov. Neviem, čo to má konkrétne znamenať v tretich krajinách. Takže my ako EÚ momentálne vysielame signál, že nechceme migrantov. A to zvorazňuje aj tá skutočnosť, že rade sa nepodarilo nájsť rozhodnutie v otázke distribučného kľúča presídlovania, premiesňovania. A ja neviem, či môžete alebo chcete odpovedať na túto otázku. Ja sa chcem spýtať, ktoré členské štáty podporili veľmi jednoznačne predstavu relokácie, premiestnenia, alebo mohli by ste aspoň povedať, koľko členských štátov je za takéto premiestnenie a presídlovanie alebo máme naozaj problém so všetkými našimi členskými štátmi. Pokiaľ ide o oblasť zákonnej migrácie, tak naozaj mnohé členské štáty z dlhodobého pohľadu, si myslím, to budú všetky členské štáty, potrebujú migráciu. V Nemecku máme 300 tisíc migrantov v budúcich rokoch, ktorých budeme potrebovať pre prácu ale momentálne neexistuje žiadne európske pravidlo okrem modrej karty pre legálnu migráciu. A ja myslím, že potrebujeme migráciu v mnohých profesiách. Tak vidíte niekde pripravenosť veľkého počtu členských štátov pracovať na tom spolu s ekonomickým sektorom? v oblasti ochrany údajov, tak sa chcem spýtať ministra spravodlivosti, ste si istí, že budeme mať smernicu v oktobri najneskôr, pretože pre nás ako pre parlament je tento balík o e, úchrane údajov veľmi dôležitý. Takže toto by ma zaujímalo, pokiaľ ide o ochranu v trestnom práve, tak naozaj sa odviedol kus práce a ja dúfam, že to, čo sme začali s vašim predsedníctvom, dokončíme počas nasledujúceho predsedníctva. Mám tu na mysli právnu pomoc a prezumciu neviny. To by nám veľmi pomohlo. Ďakujem veľmi pekne. Nechcem veľmi položiť otázku, ale chcem sa pridať k tomu, čo tu zaznelo. Je to otázka na pána Kozlovského je to to zasadnutie Rady pre vnútro a nedostatok zhody, dohody. Ona sa pýtala na krajiny, konkrétne krajiny. Ja sa chcem spýtať, nedospelo sa k dohode a e, príslušný komisár Avramopolis bol veľmi neutrálny v svojom vyjadrení. Tak ako to podľa vás vyzerá? Podarí sa v júni, v júli dosiahnuť nejakú dohodu? Dúfate, že sa to podarí? Ak by ste sa mohli vyjadriť, možno, že to nedokážete. Ako vidíte tú situáciu v Taliansku a Grécku? Tie sú pod najväčším tlakom, keď sa nedosiahne takáto dohoda, pretože nevidíme žiadnu solidaritu v tejto situácii a mňa konkrétne zaujíma táto oblasť, je ostatné otázky už kolegyňa povedala. A teraz aj CR, pán Krko. Ďakujem. Chcem zablahoželať predsedníctvu k ich práci. Ja viem, že ste boli veľmi e, zanepráznení s touto problematikou, pracovali ste tvrdo a podarilo sa vám dosiahnuť veľa v tom pol roku, ale mám konkrétnu otázku ak môžem, v prvom rade. Takže momentálne máme takú situáciu, keď členské štáty bojujú medzi sebou v otázke e, toho, ako majú postupovať štáty v prvej línii a hovorí sa o zavedení víz a otázka je premiesňovania a podobne. Chcem sa spýtať, či si predsedníctvo myslí, že prístup komisie, to sú tie povinné režimy, sú dosiahnutelné? A ak áno, do akej miery si myslíte, že by to tak mohlo byť a do akej, v akom časovom rámci? Veľmi ma to znepokojuje momentálne. Potom sa chcem spýtať, že či si myslíte, že zavedenie balíka inteligentných hraníc je súčasťou tohto dôležitého prvku v našom návrhu. A je tu aj taký návrh, že by sa mali rozšíriť eh, a ja si som toho názoru, že legálna migrácia, ekonomická migrácia, azyl sú témy, ktoré treba riešiť aj so sympatiami, súcitom, pochopením, ale osobitne, čo si myslí rada e, o výzve na členské štáty používať väčšiu škálu administratívnych nástrojov, pri týchto rozdielných oblastiach. Chcem sa súčasne poďakovať predsedníctvu za ich podporu a pomoc pre mojej práci spravodajcu o PNR. Činnosť prebieha, ale ďakujem vám veľmi pekne za pomoc, ktorú ste mi doteraz pri, e, poskytli. A potom sa chcem ešte spýtať predsedníctva, keď hovoríme o rozvoji Europolu a protiteroristickej jednotky. Ako sa na to pozeráte, najmä z hľadiska tých citlivých miest vo vzťahu medzi EÚ a národných kompetencií v týchto konkrétnych oblastiach? Ďakujem. Ďakujem a za Alde Cecília Wikstrom. Ďakujem, pán predseda. Vážený minister, chcela by som vám zablahoželať k vašemu prvému predsedníctvu, ktoré veľmi rýchlo skončí. Myslím si, že to bolo ťažké obdobie, napríklad reakcie na teroristické útoky na začiatku vašho predsedníctva. Veľmi dobre ste zvládli svoju úlohu a ďakujem vám aj za vašu pre- prezentáciu dnes. Mám na vás niekoľko otázok. Spolupracovali sme úzko na problematike študentov a výskumných pracovníkov a teším sa, že sme mohli začať rokovania a že sa nám podarilo dokončiť tri trialógy, ale veľmi ma mrzí, že sme nedokázali dosiahnuť väčší politický pokrok v tomto spise a je tu toľko otvorených otázok, ktoré treba vyriešiť, nadchádzajúcom období, ale ďakujem vám za vaše úsilie, snahu a ja dúfam, že budete mať odvahu aj povedať členským štátom, že teraz sa troška pohneme a chceme dosiahnuť konkurencieschopnosť a byť atraktívni. Tie najlepšie mozgy, študenti, výskumní pracovníci, ktorých tak veľmi potrebujeme na tomto kontinente, aby sme prosperovali aj v budúcnosti. a ja dúfam, že ak budeme to všetci brať rovnako vážne, tak dosiahneme pokrok a to by ste mohli odovzdať nadchádzajúcemu predsedníctvu Luxemburska. Pokiaľ ide o tragickú situáciu v Stredomorí, komisia navrhla ambiciózny program s konkrétnymi opatraniami. My z parlamentu sme sa veľmi jasne vyjadrili v našom uznesení z apríla, to znamená, je tam dané politické smerovanie. To znamená, že máme dve inštitúcie, ktoré sú hlboko presvedčené, že to, čo potrebujeme, je zdieľanie zodpovednosti. Bolo by veľmi dobre, keby sme zo zdieľania bremena prešli na zdieľanie zodpovednosti, lebo ľudské bytosti nie sú bremeno. A keby sme spravili tento posun, tak to by bolo veľmi dobre. Dosiahlo sa veľa ale potrebujeme dosiahnuť pokrok aj v členských štátoch. Tá prvotná reakcia členských štátov nebola veľmi pozitívna, ak to mám mierne komentovať, naopak. Vidíme dokonca dnes bilaterálne konflikty, ktoré e, sa podnecujú medzi členskými štátmi, ktoré hrozia zatvárať hranice a podobne. Ja dúfam, že naozaj využijete posledné dni svojho predsedníctva na to, aby ste pomohli vyriešiť tieto diskusie, nasmerovali ich správnym smerom a postarali sa o to, že nakoniec príjmeme konkrétne opatrenia a nebudeme len vyprávať a vyprávať. To máme veľa rečičiek v nedelu, ale v pondelok vidíme opak. Hrozné kroky členských štátov. A ja sa chcem vrátiť tomu, čo povedala Birgit. My by sme chceli vedieť, čo hovoria a kto to hovorí, tak aby sme aj my mohli konať k e, nariadeniu Dublin. A som spravodajkyňa. To je kryštálovo jasný príklad. Máme rozhodnutie súdu, ako pra, e, pracovať s, mladí, s maloletými bez sprievodu. A návrh komisie je transpozíciou rozhodnutia súdu do legislatívy. Je to jeden, jedna časť rozsudku do jedného odseku a členské štáty to nafúkujú a hľadajú všelijaké tvorivé rečičky okolo toho. A ja v parlamente vidím, že to nejde tým smerom, ktorým to má ísť. A to musíte jasne povedať k ochrane údajov. Samozrejme, že vítame pokrok, ktorý ste dosiahli v pondelok a očakávame ambiciózny výsledok celému balíku a nebudeme súhlasiť s ničím, čo bude pod e, úrovňou smernice 95. Pokiaľ ide o e, postup pri tejto e, smernice, smernici, to prijatie je naozaj veľmi dôležité teraz vyjadri k situácii ohľadom základných práv, obzvlášť v Maďarsku. Minulý týždeň parlament prijal veľmi jasné uznesenie, e, kde vyjadrujem politovanie nad tým, že e, rada nejako nekoná, pokiaľ ide o vývoj v Maďarsku, ktorý predstavuje obavy. A udialo sa to počas vášho e, predsedníctva. Vystáva tu opäť otázka trestu smrti, diskriminačné vyjadrenia, pokiaľ ide o migráciu a tak ďalej zoznam je tu dlhý. A e, hovorí sa, že presadníctvo ani nechcelo diskutovať o e, týchto témach. Je to pravda? A ako by ste to mohli odôvodniť e, to, že tu vôbec chýba nejaký dialog alebo diskusia na túto tému? A tiež by som chcela vedieť, aký je váš pohľad na záväzné mechanizmy, na zabezpečenie toho, aby kodanské kritériá členské štáty e, plnili, keďže sú členmi tejto únie. To by bolo zaujímavé. Ďakujem pekne a e, dúfam, že si užijete posledný týždeň e, vašho predsedničenia. Ďakujem, Cecília. Pripomenuli mi to časy, kedy si bola ministerkyňou spravodlivosti, ale bolo to veľmi dobré, spomenula si toho naozaj veľa. Rečnička hovorí mimo mikrofónu. Nie, nie, myslel som to naozaj e, v dobrom. Ospravedlňujem sa. Nemal by som e, komentovať vyjadrenia kolegov. Teraz za skupinu e, GUE, Cornelia Ernst. Nech sa páči, máte čas. Keďže je tu menej kolegov prítomných, máte viac času k dispozícii. Ďakujem v prvom rade, e, ďakujem za e, príspevky e, vášho predsedníctva. Viete, že to nebolo až také jednoduché snažiť sa vyriešiť témy, ktoré sú už dlhodobo zložité. Viete si predstaviť, že nie sme so všetkým úplne spokojní, že určite zaznie kritika zo strany parlamentu Migračná agenda. Tu naozaj nemôžem osláviť ako eh, nejaký úspech, keďže veľa členských štátov, aj eh, váš, povedali, že od začiatku, že e, s prerozdelením e, utečencov majú problémy, nemôžu to podporiť ani v iných bodoch. Teraz už sa hovorí, že to má byť nezáväzné. To som dnes v správach, respektíve včera večer v správach počula, že je tu takýto návrh čo e, teda, aký osud má mať napokon migračná agenda. Takže máme tu veľa bodov kritiky, ale tak, ako momentálne vyzerá situácia v týchto diskusiách, obávam sa, že sa nedopracujeme k nejakému veľkému rozhodnutiu. Naozaj e, e, kritiz, máme tu veľa kritických bodov, to zo strany mnohých politických skupín, Napríklad pokiaľ ide o ničenie lodí e, prevádzačov, to je naozaj nezmyselné e, e, riešenie, pre ktoré nie je mandát. Viete, ako vyzerá situácia. Naozaj je to návrh, ktorý predstavuje nesprávnu cestu a netreba o ňom ani len diskutovať. No a potom, ako vyzerá situácia na rade, pokiaľ ide o diskusiu o týchto témach, to by ma zaujímalo. A ako e, to vyzerá s touto témou vo vašej vlastnej krajine? E, pretože tá tiež v mnohých prípadoch migračnú agentu vôbec nepodporuje. A potom vyrokovávanie jednotlivých zmluv. Viete, že e, my to tu silne kritizujeme. Viď chatumský proces s takými e, zločinnými krajinami ako e, Sudán, vyrokovávať e, zmluvy, dohody a takzvané bojovať proti nelegálnej migrácii. To považujem za veľmi zložité. A, a diskutuje sa tu od teda čias predsedníctva o zmene Dublinu Totiž to Taliansko, ale aj Grécko e, majú značné obavy, pokiaľ ide o e, aplikovanie dublinského e, systému tak ako doteraz. Diskutovali ste o legálnych cestách migrácie do Európy? Diskutovali ste niekedy o humanitárnych vízach napríklad? Diskutuje sa teda o legálnych eh, spôsoboch eh, cesty do EÚ, alebo to nezohráva žiadnu úlohu. Ostaneme pri mm, potopovaní lodí a eh, teda naďalej tu bude fungovať Dublin. A potom ešte jedna otázka. Určite by som vás poprosila odpoveď na ňu. Tá je pre mňa veľmi dôležitá. Grécko by, teda nová grécka vláda, by chcela zmeniť migračnú politiku. Napríklad tie odsunovacie e, väzenia, v ktorých e, končia mnohí migranti. Tieto väzenia e, majú byť zatvorené, boli však vybudované za pomoci prostriedkov EÚ. Grécka vláda však hovorí, že potom by mohli sa žiadať, že tieto prostriedky by sa mali vyplatiť späť. Mohla by som dostať nejakú odpoveď na túto otázku, už som ju položila viackrát. No a keď sa hovorí, že by sme chceli podporiť členské štáty v migračnej otázke, e, spadá to e, na všetky, vzťahuje sa to na všetky, alebo nie na všetky a spadá pod to aj Grécko. A teším, hovorili ste o 15. júni, e, že je tu tá základná orientácia. To ma veľmi teší že je tomu tak, ale ja sa obávam, pokiaľ ide o smernicu a e, zaujímal by ma stav e, v tejto veci. Mohli by ste o tom povedať predsa len viac? A na záver posledný bod. E, nič e, nezaznelo o afere NSA. O no, celé tieto otázke špionáže občanov EÚ, nielen e, zo strany NSA, ale aj e, zo strany iných e, tajných služieb e, členských štátov. Existuje už k tomu správa z minulého volebného obdobia a ja sa vás preto pýtam, prečo rada nepracuje na nejakých záveroch na túto tému. Budeme tu mať e, teraz e, uznesenie k tomuto. Treba e, konečne konať, pretože sa nič neudialo a mňa by zaujímalo, aké je nastavenie rady v tejto oblasti. Ďakujem, Cornelia. Na záver, Judith Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Včera som si vypočula tlačovú konferenciu popoludní zo strany ministrov pre e, e, vnútro. Hovorili ste, že ste diskutovali 5 e, hodín s vašimi kolegami o migrácii, dnes hovoríte 6. No už boli to dlhé diskusie a ten výsledok je veľmi chabý. A som naozaj veľmi sklamaná, pretože my tu sme diskutovali o migrácii a azile e, stále znova a komisár Avramopoulos nám hovorí, aby sme boli, e, aby sme mali strpenie, ale musí brať e, na ohľad, že členské štáty majú ťažkosti pri adaptovaní sa na svoj prístup. Takže neviem, či teda ako pán komisár sa naozaj nejaké eh, odvážne kroky príjmať alebo nie takto to hodnotím ja, ale treba si uvedomiť, Európa má starnúce obyvateľstvo, okolo eh, našich hraníc eh, sú konflikty, vidíme, že ľudia prichádzajú do Európy ako politickí utečenci, ktorí naozaj hľadajú bezpečné miesto a sú tu aj ľudia, ktorí prichádzajú do Európy eh, ako žiadatelia o azyl, pretože nemôžu využiť žiadnu inú kategóriu a e, vy e, sa nejako nedokážete dohodnúť na redistribúcii týchto 40 tisíc ľudí, e, ktorí už sú v Európe a pokiaľ ide o 20 tisíc ľudí, ktorí sú v táboroch UNHCR inde vo svete. ani sa len nehovorí o téme pracovnej migrácie v starnúcej spoločnosti. Ak toto sa nerozbehne, a ak nenavrhnete e, e, niečo na e, nejaké, nejaké návrhy boja proti nelegálnej migrácii pomocou legálnych spôsobov migrácie do EÚ, budeme tu mať naďalej túto situáciu, kedy ľudia bez papierov pracujú v EÚ. To sa bude zhoršovať. Oni pracujú za nízkych cien, strašných podmienkach. To je zlé pre nich, ale je to zlé aj pre našu spoločnosť. Takže je zvláštne, že e, musíme e, prosiť na kolenách 28 členských štátov, aby konali zodpovedne v Európe. To ma naozaj veľmi irituje. Ak by som e, mala zhrnúť váš rok, bolo to pomalé a zdá sa mi, že ste nepochopili, v akej krizi sa momentálne nachádzame. A veľmi krátka, jednoduchá otázka. Hovorili ste o eh, Envelite procese. Naozaj ma zaujímala nejaká správa eh, o tejto téme, pretože myslím si, že parlament o tom nebol dostatočne informovaný. Katarina Činiči, eh, tu by som chcela ešte spomenúť. Keď hovoríme niečo o predsedníctve, moje skúsenosti hovoria, že v podstate hovoríme o členských štátoch, o, o ich transparentnosti a e, e, nie vôli pohnúť sa e, vpred, pretože veľmi často predsedníctvo sa vlastne stretá so skupinou ľudí, ktorí vlastne nechcú nejaké veci urobiť. Takže hovorím to preto, pretože to je klasický prípad toho, eh, kedy Beli Cipel eh, a Cecilia Wikström sa spýtali, čo sa stalo v, strede, v stredu. Nech už je eh, váš politický náhľad na to, akýkoľvek chcete. My jednoducho nevieme a potrebujeme to vedieť, pretože to zaujíma občanov. Mňa sa pýtajú v mojom členskom štáte a je to ťažké, vy sa hráte na, e, vy ste diplomáti, vy ste e, e, administratóri, kolegia Sačinci hovorí, že sa to nehýbe dostatočne rýchlo vpred. Takže je to veľmi frustrujúca situácia a ja mám chodiť na neformálne rady, ale nemôžem chodiť na formálne. Takže to je opäť veľmi anomálna situácia, frustrujúca, v ktorej sa parlament nachádza. Včera som tam nemohol ísť, ale môžem ísť na neformálne. Takže som eh, eh, na tom B zozname, ale nie na zozname A, takže to je trošku frustrujúce. Takže Katerína na záver a eh, potom ministri. Ďakujem pekne, pán predseda za slovo. Chcela by som to využiť, aby som sa e, opäť poďakovala predsedníctvu za e, jeho prácu, pokiaľ ide o trialog o e, smernici, pokiaľ ide o deti zainteresované do trestného konania. Naozaj ste sa vážne zasadili za túto tému a docelili sme veľký pokrok v téme ktorá, ako tie ostatné, o ktorých sme teraz diskutovali, e, bolo veľmi veľa e, ťažkých e, bodov a nebolo teda ľahké nájsť nejaký kompromis. Takže ešte raz vám chcem za to poďakovať. No a keď mám ostať pri tejto téme detí a maloletých, hovorili sme o maloletých, ktorí prichádzajú zo zahraničia a bez prievodu v tejto oblasti toho musíme urobiť viac. Určite e, je potrebné väčšie kontroly, e, lepšie zbierať údaje o týchto maloletých, aby sme sa vyhli tomu, e, že jednoducho sa stráti, ako náhle sa dostanú na naše územie a treba sa postarať o to, aby sa nestali obeťami kriminovaného zločinu, akékoľvek formy zneužívania sexuálneho, alebo zneužívania zo strany organizovaného zločinu, e, pašovania drog a tak ďalej, aby neboli e, tak, takisto ani pohltení do teroristických sietí. A mm, máte naozaj málo času, e, ale predsa len nebolo by možné dať nejaký impuls tejto téme počas vášho predsedníctva je, sú potrebné väčšie kontroly a e, lepšie údaje v tejto oblasti. E, kolegovia predo mnou spomenuli témy, ktoré zaujímajú aj mňa e, veľmi. Budem stručná, pretože vám chcem nechať priestor na odpovede. Hovorilo sa o veľmi dôležitej téme Európska prekuratúra. Chcela by som sa spýtať, či E, sú tu nejaké ďalšie perspektívy v tejto oblasti. A potom ďalšia téma, ktorá určite je dôležitá, inteligentné hranice. Hovorilo sa o nej a ja sa pýtam, či už sa vytvorila naozaj nejaká analýza nákladov a prínosov, keďže tieto náklady sú vysoké a technicky neviem, či e, budeme schopní zabezpečiť všetky prvky, ktoré by umožnili efektívne fungovanie tohto systému. A ďalší bod. Vrátim sa o krok vzad e, k téme imigrácie. E, kolegovia toho spomenuli veľa, e, všetko to môžem len podporu, podporiť, keďže ja pochádzam zo Sicílie a to je územie, kde naozaj veľmi uh, vidíme, aký je dopad imigrácie týchto zúfalých eh, osôb, ktorí prechádzajú eh, cez Stredozemné more a ktorých eh, zachraňujú v našom mori. A často, žiaľ Bohu, sa napriek tomu topia naozaj pred našimi očami na, na našom pobreží, takže to je naozaj dramatická situácia zaznelo tu toho veľa, ale je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela zdôrazniť. E, boj proti kriminálnym organizáciám, ktoré žiaľ Bohu e, e, majú veľký ekonomický záujem na obchodovaní s migrantami. Čo môžeme urobiť v tejto oblasti? Ja si myslím, že treba venovať veľkú pozornosť tejto téme. Samozrejme, nemôžeme zanebať pritom tie ostatné aspekty, ktoré zazneli v tejto súvislosti, ale toto je veľmi dôležité. Čaky. Ďakujem pekne, ešte máte 30 sekúnd, lebo už som uzavrel za zamečníkov, tak bude prosím stručný, nech sa páči. Pán Čaky. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať dve vety. Ja súhlasím s kritikou, ktorú vyjadrili kolegovia, e, pretože došlo k zlyhaniu pri riešení otázok migrácie, ale nesúhlasím s tým, aby všetka táto kritika bola nasmerovaná eh, na predsedajúcu krajinu. Európska únia jednoducho nebola dostatočne rýchla, to je súčasná situácia. To súvisí aj s eh, inštitucionálnou štruktúrou EÚ. Európsky parlament by mal byť tiež aktívnejší, vrátane výboru LIBE a otázka migrácie sa nedá vyriešiť e, z vnútra Európskej únie. Takisto aj krajiny v Severnej Afrike musia podniknúť príslušné kroky predseda. Naozaj musím povedať, že mali sme vynikajúcich 6 mesiacov spolupráce s vami a tak ako povedala pani Wikstrom, aj Katarína sa dotkla tej témy, že e, vlastne táto, toto malé predsedníctvo bolo naozaj veľmi úspešné. Myslím si, že práve tá, tá, ten hnev bol fakticky určený nie určite len predsedníctvu, ale e, všetkým členským štátom, ktoré e, situáciu ktoré riešili, nevyriešili. Takže skúste zodpovedať. Dám slovo najprv pánovi ministrovi Kondoslovskisovi. Mm-hmm. Jā, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es mm. saprotu, kur. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj za položené otázky. Väčšina otázok súvisela s od problémami migrácie, s ktorými sa dnes stretávame. Ja sa pokúsim zodpovedať vo všeobecnosti, pretože e, vlastne väčšina otázok sa dotkla otázky migrácie. už aby som uh, bol pre, presný, neviem, či, či sme diskutovali 5 či 6 hodín včera. Čiže my sme zorganizovali prvú ministerskú diskusiu po tom, čo komisia pripravila oznámenie 17. mája a zúčastnili sa toho všetky členské štáty. A takisto aj naši partneri z východného partnerstva, takže mali sme tu diskusie, na, širšie diskusie a problém sa dá rozložiť na troch častí, teda e, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé riešenia. Na začiatku niekto spomínal e, deštrukt, reštauráciu lodi a boj proti obchodníkom s ľuďmi. Už boj proti obchodníkom s ľuďmi to nie, sa nedieje tak, že my potopíme lode, na ktorých sú utečenci, ale my sa musíme snažiť zničiť tieto lode ešte predtým, než na ne e, nastúpia um, pasažieri. A to je naozaj nejaká úloha, vyžaduje si tú veľkú spoluprácu, ale nedá sa na tento faktúr zabúdať, pretože stáva sa to naozaj lukratívnym biznisom a obchodníci e, zarábajú na tomto milióny a problém iba rastie. A keď hovoríme o spolupráci s tretimi krajinami a o tretich krajinách. My sme presvedčení, že bez spolupráce s tretimi krajinami e, sa nám e, nepodarí znižiť tieto migračné toky, naopak budú len narastať. A už keď vieme, koľko ľudí je pripravených podstúpiť túto nebezpečnú cestu, tak e, už musíme hovoriť o miliónoch ľudí. A presne preto E, musíme naplánovať aj dlhodobé opatrenia, aby sme dokázali nájsť nejakú rovnováhu a aby sa situácia normalizovala. Normalizovala sa situácia predovšetkým v krajinách, z ktorých utekajú. A pokiaľ je tú situáciu na rade, určite vo všeobecnosti je tu podpora programu, ale ja mám Teraz nemôžem povedať, čo presne povedala ktorá krajina. Isté môžete sa opýtať svojich e, vlastných vlád, že čo povedali. Ale ja môžem uznať toľko, že bola tu diskusia na tú tému, že či prístup mal byť povinný, alebo prístup k tejto schéme riešenia migrantov by mal byť povinný alebo dobrovoľný a takisto sa hovorilo o tom, ako sa má robiť výpočet e, migrantov a podľa akého kľúča a podobne, ale ja by som chcela pripomenúť, že my sme túto rozpravu zorganizovali bezodkladne a spôsobom sa smerom k situácii, že tento princíp solidarity v konečnom dôsledku bude preskúmaný a Verím, že sa nám podarí dosiahnuť e, kompromis e, počas e, nadchádzajúceho mesiaca osobitne, akým, akým spôsobom vlastne sa prispejeme k tomu, aby sme uvoľnili ten tlak na vonkajšie hranice. A ako som pospomínal, ten prístup je komplexný a preto sa nemôžeme sústrediť iba na jednu časť či jeden prvok. Ale ako som už počul, bolo to spomenuté isté aj Lotičsko. My ako predsedníctvo, my sme neodkladali ani nezdržiavali tieto diskusie, my sme zhrnuli všetky pozície, iniciovali sme rokovania a my čoskoro odovzdáme naše predsedníctvo Luxembursku a vieme, že táto téma bude opäť na stole čo skoro. Pokiaľ ide o mm, jednotku pre, anti, pre boj proti terorizmu a Europol, teda vytvorenie alebo hlavným cieľom vytvorenie tohto centra je zabezpečiť e, e, lepšie využívanie dostupných e, prostriedkov a informácií, pretože ako vieme, teroristické útoky vo Francúzsku a v Dánsku boli Ehm, napojené na obchody s, e, nelegálne obchody so zbraniami. A vlastne informácie, ktoré má k dispozícii Europol, môžu preto byť veľmi užitočné. A pokiaľ ide o smernice o študentoch a výskumných pracovníkov, áno, nepodarilo sa nám dosiahnuť maximálny výsledok, ale my sme sa e, snažili, aby sme dosiahli pokrok v tejto oblasti. A pokiaľ ide o CEPO a Europol a príslušné nariadenia, my sme urobili maximum, aby sme sa posunuli ďalej. Teraz k eh, nariadeniu Dublin. Nie je celkom také jednoduché meniť, e, meniť tento systém. Prebiehali diskusie na rade a očakávame teraz e, v blízkej budúcnosti návrh Európskej komisie. A ja opäť e, môžem potvrdiť, že my sme diskutovali o všetkých otázkach, vrátanie readmisie, čo bolo témou počas pracovného obeda. Light, uh, un par datu pieejamību, tad es varētu vienīgais nu vēlreiz. Bola tu otázka na operáciu Amberlight a dostupnosti údajov. Ja môžem zopakovať len e, tie údaje, ktoré som spomenul. Zúčastnilo sa ich sa toho 28 členských štátov a informácie boli k dispozícii z 55 letisk a boli určité obavy, že pravdepodobne osoby, ktoré porušili požiadavku z e, hľadiska dĺžky pobytu a dĺžky udeleného víza, že budú zadržané. A však nikto nebol zadržaný. A všetko bolo v poriadku. Môžem dať slovo teraz môjmu kolegovi. Yes, please, Minister, please go ahead. And um, a number of um, colleagues have been... Nech sa páči, pán predseda. Môžete pokračovať viac. Cerí poslanci mi poslali SMS-ky, že sa ospravedlňujú, pretože sa im nepodarilo kvôli um, cestovným cestovnému alebo dopravnému režimu dosť prísť na schôdzu, preto je taká nezvyčajne nízka účasť eh, na dnešnej schôdzi. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať poslancom za všetky otázky. evidentne informácie v parlamente o pokroku o príslušných nariadeniach a smernici to bolo nepostačujúce, preto by som vám mohol poskytnúť doplňujúce informácie. Birgit Cipel sa pýtala na to, že či smernica bude prijatá v októbri. Ja by som chcel povedať, že 24. júna sme naplánovali trialóg a v rámci tohto trialógu bude Luxembursko vás informovať o svojich prioritách a jednou z ich priorít, pokiaľ viem, je prijatie smernice e, ešte počas luxemburského predsedníctva. V každom prípade ste vítaní na toto stretnutie a môžete si vypočuť priority luxemburského predsedníctva, ktoré už boli oznámené 25. mája v Luxemburgu a počas eh, neformálneho stretnutia EU-USA. Potom tu bola ďalšia otázka. ktorá sa týkala toho, aký bol pokrok eh, v smernici. A ja by som chcela povedať, že mohli sme pokračovať v smernici len po tom, čo bol prijatý všeobecný prístup. My, e, podobne ako aj iní, e, kladli tiež túto otázku, pretože tu sú dve rôzne otázky je tu nariadenie, ktoré sa týka občianských otázok a potom e, smernica o trestnoprávnych otázkach. Je tam 92 článkov na 250 stranách a dosiahnuť dohodu medzi 28 členskými štátmi z hľadiska textu tak koľko rokovania si viete predstaviť, sme museli zorganizovať počas týchto šiestich mesiacov, aby sme prediskutovali článok za článkom a aby sme sa dopracovali k nejakému záveru. Mali sme celkovo 45 e, stretnutí. Chcel by som ešte raz poďakovať expertom opäť, e, pretože oni prakticky zvládli um, nemožnú úlohu. Na začiatku boli veľmi protichodné názory, boli tu experti na jednej strane a na opačnej strane a dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu e, v tejto téme sa javila ako mission impossible, ako niečo, čo sa nedá dosiahnuť, ale nám sa podarilo dosiahnuť túto dohodu či zhodu a na to sme veľmi hrdí. Takže to by bolo k nariadeniu a k smernici. Boli tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkali tých alebo súviseli s tým, tých, týmito otázkami. Chcel by som tiež poďakovať aj členom vášho výboru, ktorí pôsobili v trialógu, osobitne pani Činiči. Naozaj to bola veľmi plodná spolupráca, eh, najmä v otázkach eh, ochranných ustanovení pre deti. A Myslím si, že teda tento dialog určite dosiahne dobrý pokrok, e, teda dialog o e, riadení údajoch. Predseda, ďakujem pekne kolegom, ďakujem pekne aj obom ministrom. Um, je to koniec predsedníctva a za všetkých kolegov, um, aj všet, všetkých vás, ktorí ste tu doteraz, ďakujem, že ste dotrvali, ale aj za tých, ktorí tu nie sú, by som vám sa chcel naozaj srdečne poďakovať za vašu tvrdú prácu, aj všetkým pracovníkom vášho predsedníctva. My e, ďakujeme za e, dobrú náladu a aj za organizovanie všetkých e, schôdzi. Naozaj boli, bolo vynikajúcich 6 mesiacov a myslím si, že si zaslúžite po týchto 6 mesiacoch e, oddych. A naozaj ďakujem pekne za tú vynikajúcu prácu pani ministri za týchto 6 mesiacov.